Uh, um, Kolegovia, uh, kvôli nepredvídaným okolnostiam budeme musieť odložiť začiatok našeho poobednejšieho programu o 2 či 3 minúty. Ospravedlňujem sa kolegom, ktorí prišli na čas, takže o 2-3 minúty uh, začneme. Ospravedlňujem sa, takže venujte nám ďalšie 2-3 minúty a potom začneme s poobednejším programom. Ďakujem. Uh, um, Kolegovia, začneme. Prosím, príjmite moje ospravedlnenie za krátke oneskorenie. Prosím, zaujímite svoje miesta. Uh, budeme pokračovať bodom 14 našeho programu, ktorý sa týka situácie v Grécku ohľadom migrácie a utečencov. Nasleduje Výmena názorov s pánom Joannisom Muzalasom, gréckým náhradným ministrom pre imigračnú politiku. Pán minister prijal naše pozvanie. Ďakujeme veľmi pekne, pán minister. A je ochotný podeliť sa s vami eh, o názory, ktoré sa týkajú migrácie a utečencov. Po príspevku ministra eh, vás eh, požiadame eh, o eh, príspevky najprv koordinátori LIBE, potom ostatní členovia LIBE a keď ostane eh, miesto, tak dáme priestor a ostatným. Pán minister, je veľmi dôležité, že ste prišli za nami z Grécka, pretože Grécko je predmetom mnohých rozhovorov. A vy ste práve ten minister, ktorý je zodpovedný za túto palčivú tému. Takže veľmi radi si vypočujete, vypočujeme všetko to, čo nám máte povedať. Pán minister, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť eh, zastupovať našu krajinu a prihovoriť sa vám ohľadom e, utečeneckej krízy a o záležitostiach imigrácie a takisto ohľadom krízy, ktorá sa prejavuje v mojej krajine, ktorá je zároveň aj krízou pre celú Európu. E, povedali sme a väčšina z nás súhlasila s tým, že ten najväčší prílev e, migrantov od prvej svetovej vojny sa práve odohráva v Grécku. Avšak je to európska záležitosť a európsky problém. Začali sme sa zaoberať e, touto záležitosťou minulý september. V máji sme mali e, prvé stretnutie, ak by som mal byť úplne presný, avšak uvedomili sme si, že prílev migrantov pokračovala, neustále sa zvyšovala. Potom v septembri sme e, prijali niektoré veľmi dôležité rozhodnutia. Chcel by som vám pripomenúť, že niekedy sa zabúda na to, a niektorí ľudia na samitových stretnutiach e, si na to nespomínajú, avšak e, ak sa snažíme pozrieť sa na to, ako sa Európa snaží vysporiadať sa s touto krízou, treba si spomínať na, spomenúť na Junckerové návrhy, ktoré boli zverejnené v septembri a potom náväzujúce rozhodnutie Európskej rady, ktoré popísali tento problém ako európsky problém. Pri vysporiadavaní sa s týmto problémom potrebujeme európske riešenie a to čo najrachlejšie. A chcel by som vám pripomenúť, že e, toto uznesnenie malo tri piliere. V prvom rade to bola registrácia utečencov, potom ich relokácia a, ba čo viac, potom ich presídlenie na základe týchto troch pilierov, ktoré kombinujú bezpečnosť e, s ohľadom na ľudské práva, ako aj e, zároveň medzinárodné e, právne normy. Podujali sme sa v septembri na vytvorenie našej európskej odpovede na túto krízu. Takže keď sme dnes tu, je to aj preto, že od septembra minulého roku sa nám podarilo ako Európskej únie implementovať rozhodnutie, ktoré sme prijali minulý september. Namiesto toho, aby sme však e, ako jednali ako ich zjednotená Európa, ako Európa, ktorá sa snaží čeliť európskemu problému, sa však e, prijímali jednostranné opatrenia, ktoré porušovali toto rozhodnutie. V prvom rade boli tu akcie, ktoré boli násilné voči utečencom a migrantom. Boli tu e, prípady súdnych sporov proti týmto rozhodnutiam, ktoré boli prijaté na rade. Boli prijaté kroky od krajín, ktoré neakceptovali realokačné rozhodnutia, ktoré sa pokúšali mať skôr presídlenie v Turecku ako v krajinách Európskej únie. Takže Európa neimplementovala tie rozhodnutia, ktoré sama prijala na základe vlastných princípov solidarity ľudských práv a zdieľania a ochrany a na základe poskytovania e, bezpečného zázemia pre obyvateľov Európy. A preto sa nachádzame tam, kde sa nachádzame dnes, pretože neexistuje právne čistá cesta, na základe ktorej by utečenci mohli žiadať o azyl v Európe. Vytvorili sme neformálnym spôsobom, sme takisto aj založili balkánsku cestu, pokiaľ neexistuje legálna, legálne riešenie problému utečencov a migrácie a migračných tokov, ktoré sú vytvárané vojnou v Sýrii, pre všetky tieto dôvody sa vytvorila táto balkánska cesta a približne 850 tisíc ľudí e, prešlo touto cestou a vyústili v chaotickú situáciu v Európe krajiny, ktoré museli prijať e, tieto migračné toky, e, narážajú na problémy a ťažkosti. A Grécko ako e, krajina, ktorá je na prvom na prvej časti tejto cesty na hraniciach s Tureckom, my sme naozaj museli čeliť veľmi závažným dôsledkom. Takže dovolte mi zopakovať Nachádzame sa tam, kde sa momentálne nachádzame, pretože Európa neimplementovala vlastné rozhodnutia, pretože niektoré členské štáty e, boli proti tomuto rozhodnutiu. Niektoré členské štáty e, prijali jednostranné opatrenia. Takže balkánska cesta je teraz uzatvorená a to sa dalo očakávať a bola uzatvorená na základe jednostranných rozhodnutí bez dostatočnej výmene informácií a e, v rozpore s rozhodnutím, ktoré boli prijaté na samite v septembri s tým, že táto cesta ostane otvorená. To znamená, že na začiatku tohto koridoru v Grécku e, máme závažnú humanitárnu e, krízu a problém. A pokiaľ sa nám nedostane dostatočná, dostatočná pomoc od Európy, e, tento problém sa môže pretaviť v krízu. A vzhľadom na to, že balkánska cesta bola uzatvorená a vzhľadom na to, že neexistuje žiadna legálna možnosť, máme v súčasnosti máme približne 50 tisíc ľudí, eh, ktorí sú v pasci. Možno teraz ich je o trošku menej. Eh, sú v pasci a ocitli sa v tejto pasci eh, veľmi rýchlo, za menej ako 10 dní. A to znamená, že, že veľká časť týchto ľudí, predovšetkým tí, ktorí sa nachádzajú v idomeny, musia žiť vo veľmi drsných podmienkach, čo je hanebné pre Grécko. Avšak vzhľadom na to, že to je európska záležitosť, je to hamba celej Európy. Grécka vláda a Grécka republika e, e, zvládli veľmi rýchlo zlepšiť ich situáciu. Dúfame preto, že pokiaľ e, sa situácia normalizuje a bude poskytnutá pomoc zo strany Európy, to neznamená, že e, podpora e, vo forme technickej pomoci a praktickej pomoci, veríme, že sa tieto podmienky utečencov zlepšia. Dúfame, že v priebehu budúceho mesiaca e, bude kríza zastavená a podarí sa nám vytvoriť dôstojné podmienky pre týchto ľudí. Tieto podmienky sa vzťahujú tak na utečencov, ako aj nelegálnych eh, emigrantov. Snažíme sa vytvoriť 10 tisíc ubytovacích kapacít mm, týždenne a máme v súčasnosti k dispozícii 30 tisíc takýchto ubytovacích eh, miest a pripravujeme ďalšie. Avšak eh, prílev z Turecka sú nejasné a nie je jasné, či sa zastavia. Je to niečo, čo je nemožné predpovedať. E, každý deň prichádza e, ďalších 2000 ľudí do Grécka a 70 až 80 z nich sú utečenci. Toto povedie ku kríze, ktorá sa môže vymknúť kontrole. A takisto vám musím povedať, že dnes tu nie som na to, aby som od vás žiadal eh, výmenu finančnej pomoci za to, eh, že ostanú v Grécku. Ja, toto nie je moja rokovacia pozícia. Eh, verím tomu, že Európa by mala prijať taký postoj, ktorý navrhuje niekoľko členských štátov, že Grécko e, sa stane veľkým utečeneckým táborom, pokiaľ bude mať k dispozícii dostatočne, dostatočné množstvo peňazí. Grécko jednalo zodpovedne a e, e, hovoríme samozrejme o našej zodpovednosti, avšak chceme od vás pomoc a chceme, aby ste robili tlak na vaše vlády, pretože je to európska záležitosť. Neexistuje také riešenie, kde by sa Grécko stalo obrovským utečeneckým táborom. A som si pritom istý, že to je práve to, čo chcete, čo vyplýva aj z vašich diskusí. Som presvedčený, že s tými novými odpovediami a stanoviske chcete správne riešenie. Hm, samozrejme sme prekvapení tým, čo sa stalo nielen my, ale aj celá Európa. Mali sme prvé, e, prvý summit o utečeneckej e, záležitosti a my v Grécku sme boli na to nepripravení, rovnako ako aj zvyšok Európy. Takže Niesli sme náš diel zodpovednosti, snažili sme sa vytvoriť hotspoty a registračné strediska, avšak nebolo to možné e, dostať e, tomu v tak krátkej časovej lehote. To je pravda. Avšak e, šírilo sa aj množstvo klamstiev. V júni sme 14 Eurodac zariadení e, na to, aby sme zaregistrovali stovky a tisícky utečencov. To je nemožné. Ďalšie obvinenie, ktoré sa znieslo na plece Grécka, je, že nechceme, aby sa mi Frontex spolupracoval. Dokumenty máme k dispozícii, môže vám, vám ich poskytnúť. A to už od mája sme žiadali 1400 e, príslušníkov e, Frontexu, avšak dostali sme iba niekoľko stoviek a na poslednom samite pán Samari, e, šéf Frontexu, povedal, že môže poskytnúť iba 20 toho, čo by Frontex v skutočnosti poskytnúť mal. Máme desiatky tisíc utečencov a migrantov v Grécku. Po celom Grécku. máme k dispozícii 60 príslušníkov ESL eh, e personálu, ktorí majú pokrývať eh, eh, azylové záležitosti. ESL e žiadalo navýšenie personálu od Európskej únie a nič sa nedialo. Čo sa týka pobrežnej stráže, žiadali sme asi 100 plavidiel pobrežnej stráže, aby nám pomohli stokmi migrantov. Avšak dostali sme 12 plavidiel. A teraz v súčasnosti máme 8 týchto plavidiel, e, ktoré sú prevádzky schopné. A to samozrejme spôsobuje oneskorenia. Samozrejme, naša vláda má zodpovednosť, e, pretože nás to naozaj zaskočilo. Viete, že Grécko paralelne s migračnou krízou e, prežíva aj finančnú a hospodárskú krízu. Prijalo E, šetriaci program, e, ktorý trvá niek mnoho rokov. Avšak akceptovali sme našu zodpovednosť, snažili sme sa im čeliť. Ale od ostatných členských štátov sa nám nedalo, nedostalo politických výhrad pri registrácii a presidlovaní nepodarilo sa nám implementovať rozhodnutia e, dostatočne rýchlo. Zatiaľ čo iné členské štáty e, formulovali neustále obvinenia Grécka, ktoré boli proti presídleniu a realokácii. E, a jednoducho postavili ploty, aby svoje krajiny izolovali. Predchádzajúca rada ministrov ktorá sa zišla, tam odznelo a povedal som, a to veľmi kategoricky, túto výhradu. Archeológovia koniec, kon, koniec koncov nenašli žiadnu akropolu v tomto prípade. Našli akurát e, ostnatý drôt. Toto nie je to, čo chceme v Grécku a som si istý, že toto nie je niečo, čo by ste si vypriali. Rovnako Nehovorím to preto, aby ste sa ma nepýtali drsné otázky. Proti ním nič nemám. Budem sa snažiť objasniť situáciu v Grécku. Takže máme toto stretnutie po ostatnom samite, kde už NT krát hovoríme o rozhodujúcej úlohe, ktorú má hrať Turecko. Keď hovoríme o Turecku, hovorím to s plným rešpektom voči krajine, ktorá v súčasnosti uh, má 2,5 milióna utečencov a imigrantov. Avšak objektívna pravda je, že všetci títo utečenci, ktorí prišli k tejto prvej časti e, cesty až do Grécka, až kým došli k poslednej časti e, do Švedska alebo do Fínska, ty zašli, e, ty, zača, ty vyšli e, z Turecka. My sme to Európskej únii povedali zavčasu. Treba zredukovať tieto toky migrantov, ktorí prichádzajú z tureckého pobrežia. To je nevyhnutné opatrenie na to, aby sme mohli hľadať riešenie. Turecko prijalo záväzky voči Európskej únii, ale bohužiaľ e, nerobí to. Stále je tu 2000 osôb, ktoré každý deň prichádzajú do Grécka e, cez Egejské more. Ďalšia otázka. Kro, problém, ktorý vyvoláva akčný plán s Tureckom a otázka reinštalácie. Ako um, môžem, mohlo dôjsť k tomuto odvážnemu kroku zo strany Turecka? E, pozrieme sa na návrat alebo na readmisiu utečencov. Ja viem, že mnohí e, máte námietky, my to zdieľame. Ja viem, že mnohí z vás máte tiež pochybnosti, pokiaľ ide o návrat a readmisiu týchto utečencov, ale to je dohoda, o ktorej sa stále ešte diskutuje a bolo by veľmi dôležité, aby sme mali detaily tohto projektu, ale e, nastojenie vášho výboru v prospech rešpektovania ľudských práv, ženevských konvencií, E, rešpektovanie morského, námorného, medzinárodného práva, všetky tieto dohody, ak k ním dôjde, umožnia, aby k tomu došlo za najlepších možných okolností a podmienok a môžem s hrdosťou vyhlásiť, že Grécko by to ani inak nemohlo robiť, pretože počas celých týchto mesiacov Grécko a Gréci odmietali akúkoľvek činnosť, ktorá by e, porušovala ľudské práva. Odmietali e, odmietnutie utečencom e, veci, ktoré im garantuje medzinárodné právo. Žiadne násilie sa na nich nepáchalo. No a na záver, my sme tu, pretože Európa nekonala ako Európa. A vy všetci by ste mali pomôcť. To nie je príkaz, ani rozkaz. Ja neviem, ako to vy vnímate, ale je to skôr výzva, ktorú ja tu vydávam. Je to, mala by to byť povinnosť pre každého spomedzi nás, aby Európa fungovala ako zjednotená Európa a aby dávala európske odpovede na európske otázky. Dnes je to Grécko, zajtra to môže byť Taliansko. o tri roky možno Fínsko. A vždy teda to závisí od miesta, kde k takýmto veciam dochádza. Ale my bohužiaľ nereagujeme ako Európska únia, ako, ako keby sme ani neexistovali ako Európska únia, založená na princípoch bezpečnosti e, národov, e, rešpektovaní vzájomných záujmov a zdieľaní problémov a riešení. Ak e, každý začne podnikať izolované aktivity, vyrieši to problém, prinesie to nejaké riešenie. Pred troma týždňami tu došlo k takej dohode a to aj napriek tomu, že e, lietadlo e, greckého ministra, keď pristalo v Grécku, tak členské štáty, ktoré, cez ktoré prechádza balkánska cesta, jednoducho túto cestu uzavreli. Grécko prežíva svoju tragédiu, žili sme aj iné tragédie, ale hovorí sa tu, že o problémoch budujú sa bariéry v Lotyšsku alebo v, Al- v Albánsku, ale balkánska cesta je uzavretá. E, v Taliansku sa obávajú, že teraz tie toky budú prichádzať cez Albánsko, ale balkánska cesta bola uzatvorená. Cesty sú zatvorené. A keď tieto cesty zatvoríme bez toho, aby sme vytvorili legálne cesty, po ktorých môžu utečenci e, dosiahnuť to, na čo majú právo, A čo je výsledkom európskej kultúry? Máme tu ženevské dohovory. Nie, ja tu nehovorím o žiadnych e, e veciach, ale veď to, tu je, to je obdobie svetla. To je rom... My sa dožadujeme, aby boli rešpektované tieto konvencie, my Gréci. A žiadame vás, aby ste nám prostredníctvom vášho výboru a vašich e, činov ako európskych poslancov, aby ste nám pomohli aj prostredníctvom vašich vlád. E, ďakujem vám, je to veľká česť, ktorej sa mi dostalo, e, že som mohol dnes tu s vami sa stretnúť a prehovoriť k vám. Much, Ďakujem pekne, pán minister. Viem, e, že teda poslanci chcú položiť otázku. Začnem s koordinátormi. Pripravíme vám, pán minister, samostatný zoznam, aby ste vedeli, kto kladol otázky. Takže poslanci položia otázky a potom vás poprosíme, aby ste zareagovali. Môžete zareagovať individuálne, alebo ich môžete zoskupiť, môžete sa vyjadrovať tematicky, pretože ten zoznam rečníkov je veľmi dlhý. Kolegovia, poprosím vás, aby ste sa obmedzili, pretože tak na dve minúty maximálne, pretože máme veľmi dlhý zoznam rečníkov. Pani Holmajer za EPP, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán minister. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli na náš výbor. A ja to poviem úplne otvorene. Európska únia má vždy problémy, keď je tu minister eh, z jednej krajiny, tak sa mu pripisuje vždy eh, eh, vina a chyba. A to je e, niečo, čo považujem za veľmi problematický vývoj. Ak ale zase vy hovoríte, že e, vy hovoríte, že e, Grécko urobilo všetko, čo je vo silách a je to chyba Európy, nie je to celkom tak. Je samozrejme problém, že krízový mechanizmus nie je dokonalý medzi jednotlivými členskými štátmi, avšak sú tu aj rozličné faktory a dôvody, ktoré za tým stoja Avšak eh, Frontex a spolupráca s Gréckom bola celkom problematická už dlhšiu dobu. A keď eh, hovoríte, akým spôsobom prebieha každodenná práca, aké sú problémy s registráciou, musím povedať, eh, že sa konečne za posledný týždeň uskutočnila zmena v tomto, a, tieto pozitívny vývoj, čo považujem za prínosné, aby sa Grécko pohlo o, kruk, o krok ďalej. A som toho názoru, že je to naozaj nielen grécka záležitosť, a myslím si, že e, pokiaľ si má Grécko plniť svoje povinnosti, musia tak urobiť aj ostatné e, členské štáty. Ja e, si myslím, že v e-domeny žijú mnoho detí, ale aj dospelých v takých podmienkach, ktoré porušujú ich ľudské právy. Na jednej strane chápem, že postupne sa z tohto miesta e, utečenci presúvajú, čo však nie je e, pozitívne vydomeny, že tá situácia nadalej pretrváva. E, vydomeny už nemôžeme pripustiť túto situáciu, aby pokračovala, pretože tam žijú aj deti v medicínskych a iných podmienkach, ktoré sú absolútne neakceptovateľné. Po druhé, pre mňa je zásadná otázka aj zo strany iných členských štátov, eh, nakoľko eh, už dlho eh, aj z vašej strany vnímame Grécko ako čisto tranzitnú krajinu. Akým spôsobom alebo koľko utečencov v Grécku môže zotrvať dlhodobo? Pretože keď požadujeme presídlovanie pretože práve takýto záväzok e, požadujeme aj od iných členských e, štátov pri príjmaní utečencov. A posledný bod, ktorý sa týka registrácie, považujem za zásadné, aby bola 100% e, utečencov a imigrantov registrovaných. E, počúvam, že táto situácia sa postupne e, zlepšuje, pretože registrácia je povinná a podmienuje vlastne rozumné Mm, presídlenie. A mala by to byť zároveň aj e, podmienka, pretože nemôžeme presídlovať niekoho, o kom nevieme, kto je a koho vlastne presídlujeme. Iba potom môže tento presídlovací mechanizmus naozaj fungovať. Uh, Ďakujem za SAD. predstaviteľko predstaviteľku SAD e, zastupí Mankirkos. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán minister, za vašu prítomnosť. Táto návšteva sa mala uskutočniť pred dvoma mesiacmi. To bola naša zodpovednosť a ja plne súhlasím s tým, že e, je tu istá zodpovednosť na európskej strane, ktorú ste spomenuli, a neschopnosť vytvoriť e, niečo, čo by vlastne vyriešil tento problém zatvárania hraníc, ale musím povedať, že prvýkrát som bol prekvapený e, tým prijatím zodpovednosti z gréckej strany a ja každý deň sledujem vyhlásenia gréckej vlády a teraz je to poprvýkrát, čo počujem, že e, grécka vláda uznáva, že e, sa dopustila chýb. a to je poprvýkrát vôbec počas mandátu, súčas, mandátu súčasného premiéra. Došlo k tragickým chybám, že neboli správne aplikované správne mechanizmy až do novembra. Dôležité je však uznať si chybu, ale zároveň s tým vlastne dávame nádej, že využijeme získanú skúsenosť na to, aby sa podobné chyby nezopakovali. Vy viete, že mechanizmy, štátne mechanizmy, E, reagujú na e, každodenné potreby. Niekedy sú to také extrémne potreby, ale my naďalej konštatujeme tie isté problémy. A hovorí sa, áno, jedného dňa sa to všetko vyrieši, potom sa povie, áno, o mesiac sa to vyrieši. A ja sa obávam, že e, slabosť tých štátnych národných mechanizmov a plus e, tieto ambície a prehnaný optimizmus vlády je možno príliš veľké, ale teraz čo chcete robiť? Mám jednu otázku. Skôr ako skončí moje vystúpenie, včera sme si vypočuli gréckého ministra kultúry, ktorý povedal, že v aj domény e, to tam nie je veru, to nedáva e, dobrú vizitku Grécku. Ženy tam rodia na ulici a to nie je naozaj dobrá vec. My sa pohybujeme ako si vedľa realizmu a ak vám niečo povieme, to je preto, aby sme pomohli. Veľa kreditov, ktoré Grécko dostali, e, boli vlastne tieto projekty a tieto e, aktivity boli vykonávané mimovládnymi organizáciami. Máte zoznam organizácií, s ktorými spolupracujete? Máte nejaký akčný program, ktorý už aplikujete? Lebo tu ja vidím takú veľkú slabinu. A na záver musím povedať, že som s vami plne solidárny. Boli tu problémy s názvom Macedónsko a v Grécku to takmer vyvolalo národnú krízu, ale teraz tu hovoríme o serióznych veciach a nie o e, lingvistických divagáciách. Kolegovia, poprosím vás, aby ste sa naozaj zmestili do dvojmonitového limitu, ak sa vám to podarí. Ďakujem pekne pán Kirkop za skupinu ECR. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán minister, ďakujem, že ste dnes prišli medzi nás. Moja pripomienka gréckej vláde ohľadom migrácie v minulosti, moje pripomienky sa väčšinou týkali toho, že potrebné zabezpečiť dôstojné životné podmienky pre žirateľov o azyl a som rád, že Európska komisia príjma potrebné kroky aj spolu Gréckom preto, aby sa e, splnili humanitárne potreby. Samozrejme, to nesmieme strácať zo zretela, keď EÚ sa snaží stabilizovať analyzovať situáciu a hľadať riešenia. Avšak moja otázka dnes sa týka budúcnosti. Nechcem tu riešiť, kto koho bude obviňovať za čo. Musíme jednoducho nájsť riešenie z krízy a musíme ísť ďalej za obviňovanie a musíme sa pozrieť na budúcnosť európskej azylovej politiky, pretože ak nie, tak nás čakajú ďalšie neúspechy pretože konáme súrne a zabúdame na to, čo je dôležité. Hovorím o dublinskom systéme. Tento parlament a povráva sa, že aj komisia chcú vytvoriť centralizovaný systém pre spracovanie žiadosti o azyl v EÚ. A teda v podstate ako náhle prijete na grécke či talianské brehy, tak budete žiadať o azyl v EÚ. Uh, e, podstate hotspot v Grécku, pretože Grécko je príťažlivou krajinou pre utečencov. Eh, je prísľubom toho, že sa azyl nebude udelovať iba v Grécku, ale možno v Nemecku, vo Švajčia, eh, Švedsku, Francúzsku alebo niekde inde. A čo keď niektorí nechcú, niektorých štátnych príslušníkov a niektoré členské štáty sa nechcú zúčastňovať, ako sa napríklad nechcú zúčastňovať núdzového relokačného systému. Uh, Pomôže takýto systém vašej krajine? Ja sa skôr obávam, že to, čo vyzerá ako príležitosť na korektnejšie preozdelenie bremena medzi členskými štátmi a na odľahčenie tlaku na Grécko, v podstate povedie k tomu, tak ako aj vy ste to už naznačili, že Grécko sa stane utečeneckým táborom a spracovateľským centrom pre zvyšok Európy do budúcnosti. Ja si nemyslím, že to je korektné ani pre Grékov, ani pre samotných žiadateľov o azyl a som presvedčený o tom, že musíme nájsť lepšie riešenie. Ale e, zaujíma ma váš názor na túto, tento konkrétny aspekt našej problematiky. Ďakujem. Za ALDE Cecília Wikström. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán minister, za to, že ste e, prišli a e, trávite s nami dnešné popoludnie. Keď som už veľmi dávno študovala starú gréčtinu, naučil som sa zo pár slov, napríklad ksenos, to je cudzinec, ale aj host zároveň. Našťastie občianská spoločnosť, obyčajní ľudia v Grécku sa postavili, zobrali na plecia plnú zodpovednosť a postarali sa o ľudí v núdzi, zatiaľ čo Európa má same nedostatky, jednoducho sa stiahla a neberie na seba e, svoju plnú mieru zodpovednosti. Ale Gréci, starí, mladí, ženy, deti zobrali zodpovednosť na svoje plecia, za čo im patrí naša úcta. Zajtra bude summit, ktorý má pripraviť dohodu a Mm, podľa mňa to je patetické a smutné, keď vidíme, ako lídry EÚ robia všetko preto, aby zaviedli taký systém, v ktorom EÚ bude musieť prijať čo najmenej ako sa dá utečencov, čo ide proti našim medzinárodným záväzkom a aj našim vlastným zmluvám. Je to chyba myslieť si, že Turecko situáciu vyrieši len európska stratégia a plné zdieľanie zodpovednosti všetkými členskými štátmi môže túto situáciu vyriešiť. A musí riešenie stavať na solidarite a ľudskom súcite. Turecko nemôže ani by nemalo riešiť naše problémy. A my nikdy nesmieme našu vlastnú zodpovednosť dať na plecia niekoho iného. Plne s vami súhlasím s tým, že to, čo ho sme svetkami v Grécku, je nedostatok Európy. Takže, pán minister, nebolo by rozumné, nebolo by lepšie, ak by tí ministri, ktorí zasadnú zajtra, vypracovali skutočný európsky systém a hľadali riešenie problému. Namiesto toho, aby našu vlastnú zodpovednosť dali na plecia Turecka. Toto nie je dôveryhodná situácia. Mimochodom, ja budem úzko spolupracovať E, na novom nariadení o reforme Dublinu. Ja som spravodajkyňou na túto tému a naozaj očakávam a teším sa na spoluprácu nielen s vami, ale s ďalšími lídrami e, členských štátov EÚ. Ale podľa mňa by sme nemali mrhať energiou ani sa zbavovať vlastnej zodpovednosti a dávať ju na plecia tretím štátom. Súhlasíte so mnou alebo nie? Ďakujem pekne. Za GUE Cornelia Ernst. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcela pozdraviť eh, pána ministra v mene našej frakcie. Dúfam, že sa takto nestretávame posledný krát a, a myslím si, že sa zúčastníme eh, mnohých eh, ďalších diskusí spoločne. Úprimne ste povedali, že existujú a existovali problémy, je samozrejme vzácnosťou, keď to minister vôbec e, prizná. A hovorili ste, že e, situácia v Grécku je zložitá. Myslím si, že aj z tohto zasadnutia e, vyplyne aj to, že e, členské štáty e, prejavia solidaritu. Naozaj potrebujeme európske riešenie, ináč to nepôjde. Dnešným dňom približne 800 ľudí, utečencov, e, boli presídlení z Grécka z, do jednotlivých členských štátov. A je to neustále obrovský problém. A chcela by som sa vás opýtať v prvom rade, čo očakávate od e, nadchádzajúceho samitu a aké požiadavky e, si bude Grécko klásť a ešte e, pôjdeme o krok ďalej, akým spôsobom budete vyžadovať solidaritu od členských štátov, ako si predstavujete, že túto solidaritu uchopia. Samozrejme, pomienky výdomeny sú šokujúce a som presvedčená o tom, že od zatvorenia hraníc desiatky tisíc e, ľudí e, sa mnoho ľudí, desiatky tisíc ľudí ocitli v pasci. Nedokážu sa dostať ani vpred, ani vzad. Aké riešenia navrhujete? Čo robí Grécko v takejto situácii na to, aby mohlo zaobchodiť s týmito ľuďmi? Ako s tým naložíte v nadchádzajúcich týždňoch, e, ak sa neponúkne žiadne riešenie na úrovni Európskej únie? čo sa týka uzatvorenia hraníc. Asi tieto otázky budú aj nesmierne dôležité aj pre ostatných. Ďakujem. Ďakujem pekne za zelených pani Sargentini. Ďakujem pekne, pán predseda. Viacero pripomienok ako prebiehajú rokovania o tom, čo sa nazýva tureckou dohodou? Ja to vnímam tak, že sa snažia v podstate e, tváriť, že je to problém medzi Gréckom a Tureckom. A pán grecký minister víta tú dohodu s Tureckom. Viem, že ju nevíta s otvoreným náručím, ale jednoducho je na ňo vyvíjaný tlak, musí e, riešiť e, krízu a v podstate musí akceptovať, že sa musí spraviť nejaká dohoda s Tureckom, aby sa mohli vymieňať e, ľudia, aby sa mohli vrácať do Turecka. A je smutné, že sme sa dostali až tak ďaleko. Mohli by sme spraviť aj niečo európske, byť solidárni, e, dostať ľudí z Grécka a poprerozdeľovať ich niekde inde v Európe. Potrebujeme presídlenie z Turecka, e, Turecka nie po tom, čo sa im zakáže e, prísť do Európy, ale hneď teraz. Čiže v podstate vás tlačíme do nejakej dohody, ktorá podľa mňa nebude na prospech utečencov. Vychádza to aj z toho princípu, že Turecko je bezpečný tretí štát. Vnímate Grécko? Grécko vníma Turecko ako bezpečný tretí štát. Celá Európska únia si to tak až tak celkom nemyslí a ja si nemyslím, že je dobrý nápad prehlásiť Turecko za bezpečný tretí štát. Aspoň nie teraz. Predovšetkým nie pre iné národnosti, okrem Sirčanov. A náš podiel zodpovednosti, myslím si, že by sme tých 500 tisíc ľudí za rok z Turecka, Libanonu a z ostatných krajín mali v do- presiedliť do Európskej únie. A čo sa týka súdneho sporu, po tom, čo prví ľudia dostanú e, povolenie požiadať o azyl a potom ich vrátime do Turecka. Nepôjde to tak, ako si to predstavujú a viem si predstaviť, že potom súdy v Luxemburgu a Strasburgu jednoducho vyhlásia tento systém za neplatný. Ale jednoducho členské štáty nahrávajú, hrajú na čas medzi tým, týmto obdobím a obdobím, kedy bude e, prijaté nejaké súdne rozhodnutie, pretože určite k súdnemu rozhodnutiu príde. A to je smutné, to je bolestivé. Ja chápem, že ste vo veľkých problémoch, ale bojujte s nami spolu, tak aby ostatné členské štáty pomohli vám a pomohli Turecku. A nezačínajme jednoducho ľudí, ktorí e, sú v núdzi vracať do nebezpečnej krajiny. Ďakujem za EFDD Lora Ferrara. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vychádzali sme z predpokladu, že nikto nie je taký, že by sa nedopúšťal chýb. Samozrejme, z každej strany to nemusí byť ideálny prístup, hm, avšak e, práve tento prístup, o ktorý som si vypočul e, od rozličných poslancov, či už národných alebo e, európskych, ktorí, ktorí pripisujú vinu tým, ktorí nie sú schopní chrániť vonkajšie hranice, ktoré nie sú schopní zabrániť pohybu e, imigrantov do ďalších štátov e, a tých e, štátov, ktoré neregistrujú. Samozrejme, je najľahšie ukazovať prstom, ale to vôbec nepomáha. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, aké sú princípy solidarity a spolupráce. To je niečo, čo nám dnes úplne chýba. Hovorili sme, vytvorili skupinu euroskeptikov v rámci našeho, eh, v rámci našeho hnutia piatich hviezd. Avšak eh, absolútne zdieľame eh, princípy a základné hodnoty. Avšak teraz musím povedať, že odpovede, ktoré vidíme zo strany Európskej únie, sú veľmi, veľmi jednoducho pôsobia, e, pôsobia naše veľké sklamanie. Pretože chyba spolupráca, chyba absolútne solidarita a musím povedať, že je nesmierne zložité pokračovať a hovoriť e, s odstupom dvoch rokov o e, e, riešeniach, ktoré sú už na stole. V parlament sa už vyjadrila niekoľkokrát prostredníctvom strategických správ, že potrebujeme vytvoriť legálne cesty o žiadanie azylu v Európe a žiadame modifikáciu dublinského nariadenia Avšak e, máme problém dostať nejakýkoľvek legislatívny návrh zo strany Európskeho komisiu, pretože čakáme na nejakú dohodu e, s Tureckom. E, takže jednak nalievame peniaze do krajiny, ktoré, ktorá vôbec nie je členským štátom. Je to 6 miliárd eur dávame e, kontrolu a e, spoliehame sa e, na kontrolu prílevov imigrantov na krajinu, ktorá vôbec nie je členským štátom. A čo sa týka hotspotov, čo sa zmenilo odvtedy, keď boli, odkedy boli aktivované hotspoty? komisia s rozhodnutím z 15. marca mali byť realoko, realokované niekoľko tisíc realokovaných eh, mm, eh, utečenci, či už do Talianska, alebo aj v samotnom eh, Grécku. Avšak hotspot mali byť univerzálnym liekom, akousi panaceou na všetky prílev mm, imigrantov. Avšak nemilme sa, nevoďme sami seba za nos. Musíme k dispozícii povedať, či existuje politická vôľa na využitie tých nástrojov, ktoré máme k dispozícii, alebo táto politická vôľa neexistuje, pretože samozrejme Uh, nikoho nezaujíma, či sú porušované ľudské práva, všetci zaujímajú, že či budú alebo nebudú mať emigrantov, imigrantov. A bolo to už NT stretnutie uh, Európskej rady. A to zameranie vždy to isté. Uh, mať čo najmenej imigrantov, mať čo najmenej uh, E, utenčencov. Ale hovorí sa niekedy o kauzách, e, hovorí sa niekedy o ukončení týchto kauz, aby sme boli schopní uzatvoriť e, e, tento e, kohutík, niekedy o odstraňovaní príčin, aby títo ľudia vôbec nemuseli utekať e, zo svojich domovských štátov. Pretože sa stretávame a stretávame sa znova a hovoríme o tom, komu dať peniaze, kam ich dáme a vôbec nezasahujeme do toho, aby sme riešili e, princípy. Je to prvá vec, e, ktorej musíme čeliť. Musíme e, hovoriť o e, stovkách a stovkách stretnutí, ale chýba nám politická vôľa, pri ktorej sa nič nemení. Musíme iba a výlučne hovoriť a vidíme Grécko iba za tú geografickú pozíciu, ktorú majú a za nič iné. A posledný za koordinátorov pani Mejer, RNF tá tu nie je, takže kolegovia, e, pán minister požiadal, úplne tomu rozumiem, pretože si uvedomil, ako veľa rečníkov a otázok už teraz dostal v našom systéme. Máte nejakých 30-40 otázok, potom na ne odpoviete. On požiadal a má pravdu, tak žiadať, či by mohol zodpovedať na zo pár otázok a potom prijať ďalšie. Takže ak s vašim dovolením môžeme postupovať takto ľudsky a pripustiť to dobre takže e, budeme mať dosť času, každý dostane priestor na vyjadrenie sa, takže poprosíme teraz pána ministra, aby zareagoval a potom sa pustíme do ďalších otázok. Ak teda s tým súhlasíte v poriadku, dobre, nech sa páči, pán minister, môžete zodpovedať na položené otázky. Με έχει εντυπωσιάσει το εύρος των ερωτήσεων ja som bol skutočne prekvapený a zaujala ma šírka záberu otázok a pozitívna energia, ktorá z nich vyplýva. To sú otázky, aj keď sú tvrdé, ale sú sformulované v pozitívnom duchu, e, v snahe pomôcť. A to je dobré a dodáva nám to odvahu. Ja som povedal, že Grécko e, je pripravené urobiť všetko, E, a tiež som povedal, že sme mali isté nedostatky a dnes sme pripravení. Európa. Tu nejde o to, aby sme ukazovali prstom, e, že sme nič neurobili. Nie, ja som povedal, že veci sú veľmi jednoduché tak ako nám bude Európa pomáhať, tak my potom budeme na adekvátnej úrovni, napríklad registrovacie prístroje a potom 100 tisíc prístrojov, 100 tisíc ľudí. A my vlastne nemôžeme pokračovať túto hru bez východiska. Áno, môžeme hovoriť, solidarita a zodpovednosť sa navzájom doplňajú, ale nemôžeme e, si to navzájom e, míliť. Zoberme si 12 strojov, 12 e, registrácií, 100 prístrojov, 100 registrácií. My máme 8, 10, 98 Percent registrácií u nás. Pomohla nám Európa? Frontex. Zlá spolupráca. Pán Lazari nikdy nepovedal k tejto téme nič, iba povedal, že členské štáty Frontexu eh, nepodnikajú a neponúkajú nič. A čo sme my povedali? My sme povedali, že sme boli obvinení z toho, že obvinujeme Frontex. E, nechcem povedať obvinení, ale povedali nám, vy nechcete Frontex. Ale my nemáme nič proti Frontexu. Niektoré členské štáty namiesto toho, aby poslali personál do Frontexu, aby pomáhali na vonkajšej hranici Európy, ich poslali do Skopie na vzdialenejšie hranice, aby konali jednostranne domeni. Vy máte pravdu. Je tam naozaj veľmi zlá situácia. A ja som povedal, že to je hamba, my, my sa nepíšime domany a ani Európa sa tým nemôže E, píšiť idomeny, to je výsledok jednostrannej činnosti bez koordinácie, bez komunikácie a Grécko za to vôbec nie je zodpovedné. My neodmietame prijať túto zodpovednosť, ale my potrebujeme inú skúsenosť, iné možnosti, aby sme to mohli robiť inak, tak ako aj Nemecko, aj Švédsko to robia inak. Možno, že e, sme oneskorenejší, ale v tomto období e, humanitárnej krízy my vidíme, že e, k tomu istému dochádza aj v Mytilén, keď som sa stal mytilénom, bolo tam 30 tisíc ľudí. Spali všade, ako v Idomeni. A my už sme povedali, že sme potrebovali viac menej 20 dní v Mytilén. Nie len preto, že sme už nemali čas, ale že sme mali snahu, aby sa prijať také opatrenia, aby sa tieto problémy už nezopakovali. Pokiaľ ide o domeny, my potrebujeme pomoc. Potrebujeme pomoc. My to robíme bez pomoci. Ja tu nechcem sa teraz za nič e, ospravedlňovať. Máme svoju zodpovednosť, oneskorili sme sa, áno, ale ako budete túto otázku prezentovať? E, ja tu mám pocit, že vy hovoríte o gréckom probléme, ale idomeny to je európsky problém, to je Európa. Idomeny to je európsky problém. Všetky idomeny sú európskym problémom. Pod, podržíte Grécku? My sme tranzitnou krajinou. Ako budeme na toto pozerať? Od septembrového samitu sme sa zaviazali. Boli tu matematické modely, ktoré boli svojho času predložené a my sme povedali, že my môžeme prijať 23 tisíc ľudí v našej krajine a teda išlo o sírskych utečencov. A možno, že by bolo potrebné pozmeniť tieto čísla a dať nové údoje, ale ja chcem iba jednoducho povedať, že my nespochybňujeme to, že chceme prijať utečencov u nás. Áno, 23 tisíc, áno. A možno, že aj trochu viac, ako by nám prináležalo. Môžete mať istotu, že my sme e, ich asimilovali, prijali dôstojne a tak ďalej. Ale e, my robíme to, čo nám pripadlo nám ale my v Grécku nemôžeme prijať a e, usadiť všetkých utečencov, ktorí prídu do Európy. A preto potrebujeme pomoc Európskej únie. Často hovor, sa hovorí, že sa dopúšťame chýb. E, samozrejme, že e, sú situácie, kde e, môže dôjsť k omylom. My to akceptujeme, my o tom nediskutujeme a teraz e, politická ochrana, ktorú treba vytvoriť. Prečo sme sa oneskoreli? Pre viaceré dôvody. Ale už teraz je to vyriešené. Ale taká dobrá otázka by mohla byť, že vy ste sa trochu omeškali, pretože vy ste e, niečo e, urobili. A čo sa stalo? Vy ste urobili asi 20% z toho, čo bolo treba urobiť. 80% e, prikrývok, 0% e, kontajnerov, dostali sme 60% stanov, 0% sanitiek, takže dobre. Dobre, trochu sme to natiahli, trochu sme sa omeškali. Dostali sme 20% e, pomoci pred desiatimi dňami sme vytvorili a prijali e, naliehavý plán, mimoriadny naliehavý e, plán pre humanitárne krízy. Za 14 dní sme dostávali, dostali 8 Ja uznávam e, a vyjadrujem uznanie krajinám, ktoré nám poskytli pomoc za prikrývky, to je veľmi dôležité, ale pokiaľ ide o fondy a mimovládne organizácie, my sme o našich projektoch diskutovali s komisiou, s pánom Stigelidesom, mali sme mimoriadné schôdze a dúfame, že výsledky sa budú e, konkretizovať, lebo viete, že tie procedúry, postupy sú často komplikované, ale to, čo sme dostali, je, že Grécko nie je Somálsko, E je to krajina, ktorá má istý program a mimovládne organizácie môžu monitorovať národné programy. Ja neviem, ako to chodí v Somálsku, ale mimovládne organizácie sa zapájajú do tých národných programov v tých utečeneckých táboroch ktoré existujú a vlastne to všetko vychádza z toho národného programu a mimovládne organizácie môžu pomôcť miestnym e, samozprávam riešiť tieto situácie v teréne. My sme, odznela to takisto zaujímavo prezentovaná otázka o azile, vlastne Dublin. Nikto už nepochybuje o tom, že Dublin e, už e, vyčerpal všetky rezervy. Grécko má isté návrhy, ktoré môže predložiť. Ak si dobre spomínam, tak pán Kirkop položil otázku. Áno, my e, v mno- mnohých veciach s vami súhlasíme. Tá procedúra sa musí urýchliť, treba prijímať zákony, ako vy viete. Ehm, táto, toto je hrozba dnes pre Grécko, zajtra môže byť hrozbou pre Taliansko a tak ďalej. To znamená, že viac ako 2000 ľudí, ktorí denne prichádzajú z Turecka, tak takisto nám pošlú tisíc ľudí na iné hranice, ktorí takisto nepredložili žiadnu žiadosť a niekto si to myslí, že toto je európsky projekt. Áno, máte pravdu, to sa nás týka všetkých pri e, cen, hotspoty. Áno, táto je dobré teraz v Grécku. Hotspoty v Grécku, áno. E, príjmanie je tam veľmi dobré. A teraz príjmacie strediská. Pokiaľ ide o zariadenie, je tam viac tisíc miest A niekde tá situácia je úplne korektná, niekde sme sa nedostali na želateľnú úroveň, ale my naďalej na tomto pracujeme. Ja som už povedal, že o mesiaci myslíme, že budeme môcť zlepšiť podmienky pobytu E, pokiaľ ide o tie utečenecké tábory. A budeme môcť e, zatraktívniť i domeny. A ak sledujete televíziu v idomeny, to nie je veru miesto, kde sú ženy, novorodenci, deti, poriadkové sily. Vy viete, že tam zasahujú. Vy viete, že v krízovom období e, sa často vyskytuje chaos a štát tam musí zasiahnuť. A ak nie je štát, lebo štát by mal dať tomu chaosu istú formu. A keď chaos príjme istú formu, tak E, e, keď dáme istú formu e, tomu chaosu vydomení, tak veľmi rýchlo ho ľudia opustia, či to bude o týždeň alebo o mesiac, ale bude to veľmi rýchlo. Turecko. Pokiaľ ide o Turecko, takže všetko vlastne začína na tureckom pobreží. Nemá zmysel zaoberať sa vojnou v Sýrii. Treba nájsť európske riešenie, ale aby sme zastavili vojnu v Sýrii, dobre, treba, aby tieto riešenia boli európskymi riešeniami. Utečenci žijú v Turecku už dlho. A teraz treba nájsť riešenie a Európa musí s Tureckom spolupracovať. A nie e, robiť mu to, čo mu vidí na očiach. Treba samozrejme isté, e, isté stimulujúce opatrenia prijímať, ale rovnako aj sankcie. To sa navzájom nevylučuje. čo, budem, čo sme my žiadali na e, samite. Readmisiu, reinštaláciu, rešpektovanie ľudských práv a aby sa neporušovali práva. Tu by som prestal, asi som niečo aj zabudol, ale tých otázok bolo naozaj veľa. Problém nie je toto, tu nejde o grécko-turecký problém. My nechceme akceptovať, že aby sa tento problém stal e, indiferentným v Turecku Turecko musí byť súčasťou riešenia. My poskytujeme peniaze Turecko a my ako štát, ako Európa. Ja si myslím, že my dávame peniaze utečencov. My platíme za zlepšenie životných podmienok utečencov, ktorí sú možno pod medzinárodnou kontrolou tureckého štátu. Ale Nejde tu o to, že 33 miliárd nám bude, ktoré sa budú investovať, nám spôsobí radosť. Ďakujem vám. Ďakujem. Takže, viete, my sme takí, my kladieme množstvo otázok a vždy to uh, prekvapuje našich hostí, ktorí nie sú na to zvyknutí. Takže poďme na ďalšie otázky. Pôjdem v poradí, tak ako ste sa prihlásili do tejto diskusie a ešte skôr ako začnete, kolegovia, pomôžte mi tým, že naozaj sa obmedzíte každý na dve minúty. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem veľmi, pán predseda. Považujem za veľmi prínosné vaše otvorené slova ako aj za slova seba kritiky. Myslím si, že by nám všetkým prospelo, keby sme boli trochu seba kriticky v ohľade tejto krízy. Mali by sme sa každopádne pozrieť dopredu a nelpieť na minulosti. Áno, máte pravdu, je to v zásade globálny fenomén a samozrejme musíme to riešiť na európskej úrovni, pretože riešenia na, členskom, na úrovni členských štátov neexistujú. Viedlo to v konečnom dôsledku aj k tomu, že sa vyvinula táto odstrašujúca situácia v Idomeni. Ja som bol v Idomeni pred týždňom a môžem vám povedať, že táto situácia je katastrofálna, je nebezpečná a je veľmi krehká a všetko, čo môžeme urobiť rýchlo, by malo mm, pozitívny a e, prínosný dôsledok. E, e, v blízkosti domeny neexistujú v súčasnosti veľké kapacity, okrem vojenského letiska, ktoré je v súčasnosti provizorne zariadené. Môže sa situácia teda rýchlo zvrhnúť. Myslím si, že toto je problém, ktorý vyplýva s dublinským systémom. Potrebujeme konkrétnejšie riešenia a nájsť spôsob, ako vyriešiť e, e, utečencov a pristahovalcov, ktorí sú uväznení momentálne e, a nemôžu sa pohnúť z Grécka. A takisto by ma zaujímalo, E, či prostriedky Európskej únie, ktoré sú teraz k dispozícii, sú dostatočné a dajú vás e, do e, pozície, kedy môžete tento problém riešiť. A v poslednom bode sú členské štáty, ktoré si žiadajú viacej imigrantov. Napríklad Portugalsko prekročí Portugalsko. Napríklad španielské e, regióny sa k tomu hlásia, e, takže e, mohla by sa táto situácia pomerne rýchlo vyriešiť, čo sa týka i domény. Ďakujem. Ďakujeme, pani Vozenberg. Ďakujem, pán predseda. Pán minister, vitajte v našom výbore. Viete, že náš výbor zohráva veľmi dôležitú úlohu v iniciatívach ohľadne relokácie opätovného usídlenia, presídlenia utečencov. Dovolte, aby som vám pripomenula, že e, ste tu predniesli jasnú seba kritiku, pokiaľ ide o oneskorenie a nedostatky v správaní gréckych orgánov. Ale ja by som povedala, že mne sa to netýka, lebo vy ste iba, nie ste ministrom, e, ktorý začína. Vy ste vyslali teda dosť negatívne posolstvo. A je tu taký pocit, ako keby naša krajina nemala žiadnu kontrolu nad utečencami, ale to je minulosť. Vy veľmi dobre viete, že e, riadenie tohto vážneho problému, ktorý je svetovým problémom, lebo tu máme 60 e, miliónov utečencov na celom svete, ale čo tu máme? Máme tu tri faktory, od ktorých celá situácia závidí. Nie je to len grécko-turecký problém, je to zložitejšie a tie ste povedali, že nedávno na plene v Štrasburku sme počuli kritiku proti Turecku, ktoré nerešpektovalo svoje záväzky, ale e, takisto ešte tu boli dohody o kontrole pohybu osôb a každý deň 2000 ľudí prichádza na grécké ostrovy z tureckého pobrežia. Potom je tu takisto e, to, že Európska únia preukázala nedostatok solidarity a efektívnosti. A takisto ste hovorili o reinštalácii, to si vyžaduje veľa času, ale tie čísla sa každý deň e, menia, samozrejme. Viacerí sa e, vyjadrili o tom, že sú tu teda isté číselné údaje, isté rozdiely. E, niektorí hovoria, že treba nájsť riešenie pre istý počet ľudí, ale to neulahčuje celý negociačný proces. Ja to hovorím preto, E, lebo sú tu isté, isté nedostatky, a vy ste o nich tiež hovorili. A ďalšia vec, turecký faktor. E, vyriešime ho v nasledujúcich dňoch, e, lebo reinštalácia ako inštitúcia vidíme, že nefunguje. My tu máme 60 tisíc ľudí a ich tu iba niekoľko sto. A ako nás môžete informovať o tom, ako sa môže Európska únia angažovať v tom, aby to všetko lepšie fungovalo, aby tu bola väčšia miera solidarity a ak solidarita nefunguje, ak členské štáty odmietajú e, aplikovať e, svoje rozhodnutia, tak to e, nie je ako, ako Macedónsko, kto bývala e, Juhoslovanská republika Macedónsko, ktoré zatvorilo hranice a postavilo múry. A čo očakávate, aké, čo by sme mohli považovať za e, záväzné, aby tieto veci fungovali. Ešte opätovná výzva. Kolegovia, poprosila, vás, zmestite sa do dvoch minút. Nikto ma nepočúva, nikto sa nezmestil do dvoch minút. Ja neviem, čo je to dnes e, za deň. Je to veľmi dôležité. Ja viem, čo sa deje. To je veľmi dôležitá téma. O tom to je. E, ale nikto, naozaj nikto. Pán Kirkop, 3,5 minúty. Áno, samozrejme. E, aj vy ste dnes kam vyprávali veľmi obšírne, čo e, nie je u vás zvykom, ale čas teda sa míňa a pán minister je to úplne v poriadku, nemôže očakávať záplavu otázok. To, čo my bežne robíme, viete, toto je e, výbor Libe, je to užitočné, ako e, tu zaznelo. Ďakujem, že ste to povedali. Sme veľmi užitočným výborom, ale žiaľ, máme, naši členovia sú veľmi, veľmi aktívni, takže pripravte sa na to. Takto to bude vyzerať. Takže poďme ďalej, pokračujme, ale poprosím vás, skúste sa zmestiť do dvoch minút, aby ste mali čas aj na nejaké odpovede. Ešte máme ďalších návštevníkov z výboru boja proti mafii a ďalších hostí, takže nechceme im ubrať z ich času. Pani Veržia, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja sa pokúsim byť stručná. Chcem sa poďakovať pánovi ministrovi za to a zároveň by som chcela vyjadriť solidaritu s Gréckom, najmä s gréckým ľudom a s obyvateľmi ostrova Lesbos, pretože my už sme ukázali, čo je to solidarita a oni to ukázali ako mnohí európsky občania mimovládne organizácie. A vieme, že Gréci boli oveľa viac e, schopní reagovať na požiadavky krízy ako iné európske krajiny. Ktoré európske krajiny dokázali takto čeliť tejto kríze? Ako ja už som počula niekoľko výčitiek, ale povedala som si, že keby keď Syriza e, sa dostala k moci, tak systém príjmania imigrantov vyzeral v Grécku inak a možno by to bolo bývalo pre vás jednoduchšie. Ale je tu jedna otázka, ktorá ma dlhý čas znepokojuje. Ako ste povedali, všetko začína v Turecku a ja nedokážem pochopiť, prečo došlo k takémuto vývoju na jar 2015 takýmto náhlým migračným tokom z tureckého pobrežia. Ako by ste to vysvetlili, pretože ja som videla a počula svedectva priamo z ostrova Lesbos, lebo v Turecku veľmi čudné, že tam nie je žiadna pobrežná stráž. E, vy ste určite pochopili, že že to riešenie Európska únia a Turecko e, e, veľmi nefunguje, ale ja mám choť povedať vám, keď pán Avramopoulos v maji 2015 oznámil svoj projekt, e, boli tam tri témy relokalizácia, reinštalácia a registrácia. E, my sme e, trvali na registrácii, vy ste to hovorili, veľa sme si to tu vypočuli, ale pokiaľ ide o relokáciu a reinštaláciu, tak solidarita zo strany Európskej únie tu nie je. Ak e, ak sú pravdivé tie číselné údaje o 10 tisícoch zaregistrovaných, ale došlo len k malému množstvu reinštalácií. Takže ja si myslím, že viac ako, viac ako 100 bol, menej ako 100 bolo reinštalovaných, už som sa stratila sama v svojich číselných údajoch. Takže keď sme venovali toľko peňazí na relokalizáciu, keby sme venovali toľko peňazí na relokalizáciu a reinštaláciu ako na registráciu, určite by teraz situácia bola lepšia. Ďakujem. Ďakujem, e, pani Nurberg. Ďakujem veľmi pekne, e, pán predseda. A ďakujem, e, pán minister, za to, že ste k nám prišli. Nikto nespochybňuje potrebu aktualizácie dublinského nariadenia. To sme videli aj v prípade pani Merkel. Ale musíme povedať, že celá Európska únia je tak trochu džunglou s vlastnými nariadeniami a kritériami. Na konci septembra eh, nám bolo povedané, že sme prijali toto dôležité rozhodnutie na základe Junckerovho rozhodnutia. Registrácia, eh, realokácia a presídlenie sú tie tri eh, piliere a nebolo k dispozícii ani zariadenie na prípravu registrácie. Samozrejme, neboli dodané zariadenie, avšak čo ste urobili? Pretože všetci tí, ktorí majú byť realokovaní, musia byť registrovaní a členské štáty jednoducho nie sú pripravené. Nechápem, ako táto, tento vzorec má fungovať. Ľudia si mm, by si mali voliť legálne migračné cesty, avšak e, mnoho štátov nemôžu e, prijať e, tie množstva, ktoré stanovujú kvóty a ktoré im boli pridelené. Takže čo si myslíte o legálnych migračných cestách. Turecko musí prijať e, zodpovednosť. Ja si nemyslím, že Turecko pociťuje nejaké veľké množstvo zodpovednosti, predovšetkým vtedy, keď už má v rukách e, peniaze, e, čo sa týka tzv. zodpovednosti. Hovoríte o tom, že to je európsky problém. Áno, minister si bez pochyby myslí, že by sme mali mať lepšiu ochranu hraníc, aby sme zastavili masovú emigráciu dnešných dní a takisto zastavili e, všetkých tých ľudí, ktorí idú a zomrú jednoducho e, na moriach. V Austrálii majú riešenie. Možno by sme sa mohli zamyslieť aj nad takým riešením. Pani Diaz Dimera. Ďakujem, pán predseda. Rád by som povedal, že si vysoko cením prítomnosť ministra tu medzi nami dnes popoludní a moje pocity možno zosumarizovať do vety. Grécko to samo nemôže zvládnuť. Podľa treba skutočne zasiahnuť čím skôr v idomeny a idomeny. E, to je humanitárny problém neopísateľných rozmerov. Ja som videl utečenecké tábory v Jordánsku. E, tam je prijímanie veľmi dobre organizované a 80 z 1,3 milióna e, utečencov v Jordánsku sú ubytovaní v rodinách. 80 z týchto utečencov je v rodinách, zvyšok v táboroch. Ale je to všetko dobre organizované. Tiež majú na severe svoje idomény potom, ako som vám vyjadril svoju solidaritu, e, vás chcem pokritizovať. A je to opodstatnené. Prosím vás, už nikdy viac nepoužívajte prípad 12 e, prístrojov, 12 tisíc registrovaných, 100 e, prístrojov, e, 100 tisíc registrovaných. Tu nejde len o stroje, my sme videli, že hoc e, poty sú e, administratívne E, zariadenia a tam dochádza k piatim veciam. Poprvé, pomáha sa, potom sa ľudia registrujú, potom e, sa e, s nimi robí interviu, identifikujú sa, prijímajú sa a potom sa distribujú a na záver, ak je to potrebné, tak sa navracajú. Ja som na základe svojich poznatkov urobil isté výpočty E, počas e, také interviu tam trvá 20 minút. To znamená, že za hodinu možno vypočuť 3 osoby a za 24 hodín 72 ľudí. A pán minister, vy určite pochopíte, že takáto štruktúra hotspotov e, dokáže za deň prijať 72 ľudí aby to bolo správne a aby sa rešpektovali všetky požiadavky Európskej komisie. Teda nie len zaregistrovať e, e, prostredníctvom prístrojov. Nie, to ide proti zdravému rozumu. Čo treba robiť je pochopiť, aký je objem a aké sú dimenzie tejto tragédie a ako náhle budú tieto hotspoty fungovať na multidisciplinárnej báze, spolu s Frontexom, Europolom a tak ďalej treba potom postupovať korektne. Ale medzi tým treba skoncovať s touto naliehavou situáciou, ktorá je v i domény. Už v Európe nemôžeme hovoriť o solidarite. Musíme hovoriť o povinnosti buď ju, buď, buď ju akceptujeme, alebo odmietneme. A preto máte naozaj pravdu, keď sa stiažujete na jednostranné opatrenia, ktoré ja odmietam. Je naozaj naliehavo potrebné, aby sme skoncovali s takýmto prístupom. Ďakujem, to je všetko. Ďakujem, Ana Gomez. Minister, um, my country, Portugal, moja krajina, Portugalsko, zorganizovalo eh, deň po poslednom stretnutí rady eh, spolu s EASO a Gréckom priamy let, ktorý previezol ľudí z Grécka do Portugalska. Portugalsko bolo otvorené presídlovaniu ľudí. Prečo iné členské štáty nemôžu nasledovať tento príklad? prečo nemôžu zorganizovať nielen z Grécka, ale aj z iných miest, kde sa nachádzajú utečenci, aby zabezpečili, že bude existovať bezpečná cesta pre utečencov. Namiesto toho, aby sme vytrhli e, tento biznis z rúk pašerákov a prevádzačov. Neexistuje iný spôsob, aby sme im tento biznis odopreli než to, že ponúkneme e, legálny spôsob. Ak Kanada dokázala preniesť 25 tisíc ľudí e, e, za pomoci IOM, ak Portugalsko spolu s vašou pomocou a EASO to zvládlo s menším počtom ľudí, to sa môže stať nielen v prípade v Portugalska, ale aj v prípade členských štátov. Tak prečo sa toto nedieje? A teraz, e, prosím, dajte nám záruky, že nikdy nedovolíte to, čo sa e, deje v súčasnosti a čo je jednoducho nemysliteľné. Je to odmietanie Európy, že nikdy nebudeme, nebudeme hovoriť o systéme, že ľudia, ktorí sú zo Sýrie a ktorí sú už v Grécku, budú navrátení do Turecka. To je princíp, eh, princíp non-refoulement, eh, ktorý už je eh, a funguje. Oscar Keller, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste dnes prišli a za to, že s nami hovoríte o tejto výsostne európskej záležitosti a že hovoríme o rozličných problémoch a ja mám k tomu aj rozličné otázky, ale chcela by som sa vás aj opýtať, čo si myslíte, že by mohlo byť e, európskym prístupom k riešeniu, čo by sa malo e, rozhodnúť na Európskej rade. A e, zabudnime teraz, aké sú pomery väčšiny nastavené, ale aká je vaša predstava o riešení situácie. A potom na problematickejšie, problematickejšiu notu, notu. E, vieme, že grécky azylový systém, respektíve úrad, funguje iba niekoľko e, rokov. Samozrejme, vytvorenie takéhoto e, úradu, ktorý je relatívne malý a ktorý má iba 300 zamestnancom, zatiaľ čo Nemecko má napríklad e, pridalo ďalších 3000 zamestnancov k tým existujúcim. E, chcela by som vás vedieť, e, čo by podľa vás bolo potrebné na vysporiadanie sa a to rýchlejším spôsobom so žiadosťami o udelenie azylu a to vrátanie odvolacej procedúry. A potom tu boli šumy, že dublinský proces sa bude vzťahovať v budúcnosti opäť aj na Grécko, ktoré je momentálne vylúčené z dublinského procesu. To znamená, že Grécko by bolo opätovne začlenené do dublinského systému. Čo to teda bude znamenať? A čo to znamená? Čo to bude prinášať pre ľudí, ktorí boli zaregistrovaní v hotspotoch, či už v Grécku alebo iných členských štán. Pani Tania Fajon, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Bolo povedané už e, toho toľko, že sa budem byť snažiť stručná. Ehm, ne, neverím na ploty a múry a myslím si, že je skutočná tragédia, čo sa deje v Grécku. Ja som zo Slovínska, tu som, tu ma nájdete a, a sledovala som s veľkými obavami e, to, čo sa dialo na balkánskej ceste. Moja krajina, Slovinsko, e, bola e, v určitom e, momente Mm, pomerne v kritickej situácii a mali sme pocit, e, že sme ponechaní o samote. Avšak teraz, keď je balkánska cesta uzatvorená e, na základe jednostranných rozhodnutí e, štátov a videli sme pred dvoma dňami prvé obote v rieke, ktoré sa pokúšali prejsť nelegálne do Macedónska. Ako môžete predísť takýmto pokusom, a ktoré vedú k tragédii, a k zlepšeniu spolupráce so všetkými e, krajinami, ktoré sa nachádzajú e, na e, západobalkánskej ceste, ako už povedali moje kolegovia. To, čo sme videli v minulosti, znamená zatvorenie ďalšej hranice, aby sme vytvorili iba ďalšie nelegálne cesty cesty, e, napríklad naprieč e, stredozemným morom, kde práve ľudia na jar sa budú masívne topiť e, vo vlnách. Ja sa tu zastavím, pretože už bolo po, položené toľko otázok, takže si chceme radšej vypočuť vaše odpovede. Ďakujem, pani Stevens. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda a pán kolegovia. Vzhľadom na závažnú humanitárnu situáciu, ktorá je výsledkom humanitárnych tokov do Grécka, žiadate Európu o pomoc. A to je tak správne. Komisia navrhla nový Európsky fond, ktorý by nám umožnil poskytnúť zdroje e, tým členským štátom, ktoré sa musia vyrovnávať s veľkým množstvom migrantov. E, počas nasledujúcich troch rokov e, bude uvoľnených niekoľko miliónov eur. Angažuje sa tu asi 300 mimovládnych organizácií a tieto peniaze sú alokované na konkrétne projekty. Teraz sa dostávame k mojej otázke, pán minister. Prečo by orgány boli prekvapené touto nízkou úrovňou e, e, registračných stredisiek, prečo si nedostali svoje úlohe. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, e, pani Albio. Ďakujem veľmi pekne a chcela by som sa poďakovať pánovi ministrovi za jeho komentáre. Vieme, že táto situácia bola spôsobená Európou a Európskou úniou a nemáme v súčasnosti riešenie tohto problému. E, myslím si, že hlavným problémom je, že neexistuje legálna cesta, ako sa dostať e, do Európy a že hranice sú zatvorené a Grécko sa e, iba borí so súčasnou situáciou. Ide o to, ako sa vyrovnať s prílivom týchto z týchto ľudí. Samozrejme, v nich nemôžete zastávať, zastaviť a nemôžete ich nechať ani, nech sa utopia e, v Egejskom mori. E, Grécko e, mm, má prísne úsporné opatrenia a musí dodržiavať striktné ekonomické pravidlá. Neviem, či implementácia týchto hospodárskych e, politík nepridávajú e, problémom pre riešenie e, záležitosti s utečencami. Zamysleli ste sa na pozastavením alebo nad uvoľnením týchto pravidel. Ďalšia otázka je, dostali ste pomerne veľa kritiky zo strany členských štátov a európskych inštitúcií a dokonca aj od niektorých európskych poslancov. Moja otázka je, máte pocit, že je na vás vyvíjaný tlak, pričom vaša vláda robí to, čo môže, vyvíjajú, vyvíjajú na vás tlaky iné členské štáty, eh, ktoré uzatvárajú svoje hranice a ktoré sa prejavujú eh, presným opakom toho, čo by mala byť solidarita. Chcela by som počuť váš názor. Ďakujem. Ďakujem. Eh, kolegovia, týmto sme vyčerpali všetkých členov výboru LIBE, ako aj ich náhradníkov. Niektorí sa prihlásili o slovo. Áno, vidím, chápem, že budete nastojiť na tom, aby ste sa mohli znovu ujať slova. Predtým, než sa začnete hlásiť, ale o slovo doprajte mi jednu sekundu. Dovolte mi uh, povedať iba to, že pokiaľ máme veľmi krátky čas. E, dovolme ministrovi odpovedať na tieto otázky. A e, samozrejme, Dali sme priestor e, členom výboru, ale aj e, sú tu aj iní poslanci, ktorí by chceli položiť otázku. Myslím si, že by sme mohli prijať výnimku. Ešte pán Vojt, na toho som e, zabudol. Obsiahneme ho. Každopádne chcem zabezpečiť teraz a dať priestor ministrovi, aby zodpovedal otázky. Vzhľadom na to dám slovo iba jednému poslancovi z tých troch, čo sa ešte prihlásili. Takže profesor Marias, ak sa môžete ujať slova. A potom musíme ukončiť uh, kolo otázok, pretože tento panel musíme ukončiť o 16.45. Takže prosím, položte svoju otázku v krátkosti. Ďakujem veľmi pekne. Čo sa týka uh, akcií uh, v Skopie, v rozpore s medzinárodným právom. Ak bude, je tu otázka, ako chcete nazývať Skopie, a Rím, alebo Fajrom, alebo Macedónsko. Grécky poslanci tu bojovali za to, aby, sme, aby sa táto republika nazývala Fajrom. A táto krajina porušuje, ako povedal pán Kimún, medzinárodné právo, pretože neumožňuje utečencom prechádzať cez ich krajinu, nerešpektuje medzinárodné dohody a ženevské konvencie o utečencoch. A vlastne teraz, keď chcú vstúpiť utečenci do tejto krajiny, tak sa proti ním používajú granáty, slzný plyn. A to je neprípustné. A Fajrom e, zatkol 1150 ľudí a zaobchádzali s nimi neľudsky, byli ich, byli deti a deti plakali a oni jednoducho títo ľudia chce, e, prechádzali ako myši, ako potkany, porušili bariéry, ktoré nelegálne Macedónsko postavilo a to treba odstúpiť, odsúdiť tu v tejto sále, pretože e, Fajrom porušuje zákon, keď zatvára svoje hranice. A to je príčinou problémov vydomeny. Balkánska cesta je legálna, pretože ona existuje a existuje rozhodnutie z 25. októbra, ktoré hovorí o balkánskej ceste. To ja som túto cestu nevymyslel. To sú E, vedúci predstavitelia, ktorí to urobili a je tu rozhodnutie zo 17. decembra Rady ministrov, kde sa tiež hovorí o balkánskej ceste. A táto cesta je legálna, je to európske rozhodnutie. Vy ako minister by ste to mali povedať a vy nemáte žiadne opatrenia, aby ste skoncovali s touto ilegalitou. To je problém. Um. Ďakujem, pán Marias. Myslím, že sme to pochopili. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Máme obvykle nastavenú hodnotu e, hlasitosti o trošku nižšie. Prepačte ma za čas. Prepačte čas. Bohužiaľ nemáte slovo, pán Marias. Takže uh, Pán Vojt je plnohodnotným členom eh, tohto výboru, takže pán Vojt má ešte slovo, keďže bol prihlásený do rozpravy. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, že mi dávate slovo po tom, čo ste na mňa zabudli. Musíme samozrejme určiť, eh, keď hovoríme o tomto, že toto je európsky problém. Avšak príčiny boli ponechané mimo eh, debaty milénia na miliónoch e, utečencov sú vinní práve e, Američania. Prečo sa nepýtame Američanom? Prečo sa nepýtame USA, koľko utečencov e, preberú? Hovorili ste o tom, že Grécko má 10 tisíc alebo 10 tisíce miest vytvára každý týždeň za týždeň, ale za, na druhej strane hovoríte, že týždeň prichádza 2000 to, uh, utečencov. To znamená, že e, stále vám tam ostávajú nejaké miesta? Hm, hm, navyše, akým spôsobom sa chcete s týmto vyrovnať? Hovoríte, že ste žiadali o 100 e, lodi pobrežnej stráže, avšak dostali ste iba 8. To znamená, ale predtým vám bolo prislúbených 12. A chcem sa opýtať, čo chcete robiť so 100 loďami, keď sa OSN tento týždeň e, dohodli, e, že títo ľudia nesmú byť prinášaní e, na druhý breh. Budete mať o to viac utečencov, o ktorých predpokladáte, že budete prichádzať do Grécka. A moja posledná otázka je opätovné prevzatie a opätovné otvorenie rokovaní z Turecka práve tieto rozhovory hovoria o tom, že budú preberať naspäť utečencov. Ale to neznamená samozrejme, že ďalší nemôžu prichádzať z Turecka do Grécka. Kde je potom ten zmysel, keď ľudia, lebo tí, čo budú presúvaní, to nebudú čísla, to budú ľudia. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia, za vašu trpezlivosť a za to, že ste vydržali tieto dve kolá otázok. My dáme teraz priestor ministrovi, aby na ne odpovedal. E, pani Keller sa e, pýtali o, na Dublin a e, vy by ste mali teraz pokryť vlastne aj veľa tém, ktorými sa zaoberá aj tento výbor a hovorili ste aj o záležitostiach humanitárnej pomoci, kde ste boli skeptickí. Takže prosím, ak by ste mohli odpovedať na niektoré z týchto otázok, a e, či táto pomoc e, prichádza e, dobrou rýchlosťou a akým spôsobom do toho budú zaangažované mimovládne organizácie. Máme 10 alebo 15 minút na odpoveď, takže, takže nech sa páči, máte slovo. Πολλές ερωτήσεις Πολύ καλό είναι αυτό. Αν ξεχάσω κάτι... To veľa otázok, ale je to dobré. Ak niečo zabudnem, tak mi to prosím pripomente. Jedna otázka sa týkala ekonomických aspektov. Môžeme túto otázku spojiť s ďalšími, pokiaľ ide o to, že či vlastne chce Európa nejakým spôsobom pomáhať pokrývať ekonomické problémy, ktoré sú spojené s utečencami. Odpovede, že z dlhodobého hľadiska to nestačí. Z krátkodobého hľadiska e, to nemôžeme prijať. Čo chcem povedať? E, chcem povedať to, čo hovoriť. Ak niečomu dôjde v tejto chvíli, tak tie kredity Európskej únie vlastne ten e, e, systém ich vyplácania je veľmi zdlhavý. Tento fenomén e, však spočíva na niečom inom. Nejde tu o peniaze, ktoré momentálne horšiu problém utečencov. To sú peniaze, ktoré boli Grécku vyplatené začiatku roku 2015. A bol tu taký 5-ročný e, program E, na riešenie problematiky utečencov. To boli fondy, kde sa predpokladalo so 100 tisícmi eur na lieky a nemožno i tieto prostriedky jednoducho použiť na potravinu, ale bola to veľmi dobrá spolupráca s komisiou, s ekonomickými službami. My sme vytvorili rovnaký úrad v Grécku, zdanili sme e, niektoré e, a procedúry ale sú zdlhavé a to nám nepomáha. Ja si však myslím, že tieto ekonomické opatrenia naliehavého charakteru by mohli byť rýchlejšie nasledované akciami. A rovnako sme nesúhlasili s humanitnou pomocou, ktorá bola schválená. lebo tam sa poskytujú peniaze mimovládnym organizáciám a tieto peniaze e, podľa tých mimovládiek prišli do Grécka, ale na základe toho, čo sme my pochopili, je, že e, je to istý spôsob pridelenia dodatočných úverov v Grécku. My by sme dali prednosť inému riešeniu a sme teraz vo fáze, keď naozaj tieto peniaze potrebujeme a preto sme túto dohodu e, uzavreli za pomoci e, komisie. Treba povedať, že mimo vládky nebudú dostávať peniaze na to, na čo chcú, ale sú to medzinárodné organizácie a štátne orgány dostanú peniaze na aktivity, ktoré sú obsiahnuté v národných plánoch. Čiže toto všetko bude e, jednoducho pripojené k tomu národnému programu. Pani Rosenberg má pravdu, keď hovorí, že pokiaľ ide o právnu úroveň, nie ideologickú, alebo o dobrú vôľu, nemôžeme si pliecť utečencov s ekonomickými migrantmi. Každý štát, či sa nám to páči alebo nie, by mal toto vziať do úvahy a to sa deje aj v Grécku. A teraz interpretácia tohto zákonu veci len zhoršuje a stiažuje je to komplikované, keď na úrovni štátov sa o týchto otázkach diskutuje. Nechcem vám ho tu pripomínať, že k čomu sa zaviazala Európska únia. Ja zdieľam znepokojenie, pokiaľ ide o záverečné rozhodnutia. A aj keď by takéto záverečné rozhodnutia boli zlé, ja celkom odôvodnene zdieľam vaše znepokojenie a preto som tu dnes, aby ste vy, vyvíjali tlak na vaše vlády, aby prijímali rozhodnutia ohľadne relokalizácie, aby aplikovali všetko, e, čo existuje. O čom hovor, e, pán Avramopoulos hovoril o 6 tisíc osobách mesačne. Tento muž mi pripadá veľmi rozumný, ale tie čísla sú rozumné a aplikovateľné. Prečo brutálne e, máme takýto brutálny nárast utečencov? Tak znela otázka. Už si nepamätám, kto ju položil. Na jar 2015 islamský štát dobil Palmíru. Predtým padlo Alepo v júni sa skončil potravinový e, program, program potravinovej pomoci OSN. Utečenci dostávajú polovicu každý deň. Pomoc školy sa pozatvárali v septembri. Už nebola žiadna žiadna potravinová pomoc. A to všetko vlastne je potrebné vziať do úvahy, aby sme pochopili celú šírku problému. E, a to dokazuje, že my potrebujeme naozaj skutočnú európsku spoločnú politiku aj v tejto oblasti. Viacerí poslanci hovorili o E, právnych aspektoch imigrácie. Ja si myslím, že naše stanovisko je jasné. Ak nevytvoríme legálne cesty pre imigráciu, pre tieto migračné toky, tak problém sa ešte zhorší. Lebo e, jednoducho e, nástúpia ilegálne cesty. To je bežná prax. Štúdie, výskumy a vedecké diela E, to, čo sa študujú, tie, ktoré sa študujú na univerzitách. E, to vlastne, ako keby v Európe sme mali e, unilaterálnu činnosť redukcia legálnej a ilegálnej imigrácie. Ja už som povedal, teraz je to v poriadku a prakticky žiadna európska krajina nebuduje buduj, e, nie také takej európskej krajiny, ktorá by nebudovala múry. A Grécko nemá v úmysle podporovať ilegálnu imigráciu. My sme však nikoho nebili, do nikoho sme nehádzali, nestrieľali. My ich nebudeme prenasledovať tásermi a nemáme úmysl, v úmysle jednoducho tento problém presunúť na plecia susedných krajín. Pokiaľ ide o vonkajšie hranice, niekto z vás spomenul Austráliu. Austrália pre mňa to je ten najhorší prípad v tejto oblasti, ktorý existuje. Oni potápajú lode, Jednoducho ľudí vyvážajú do exilu na pusté ostrovy. A podľa zmluv, myslím tým najmä o zmluvy ohľadne aborigénov a domorodcov, tak tam je situácia podobná. Pokiaľ ide o nás, tak my sme proti takýmto praktikám. Ale samozrejme treba peniaze. E, sú tu isté plány, isté kritiky, ale my sme svoj postoj nezmenili. Frontex chráni grécké hranice, pretože niektoré e, európske krajiny hovoria, že Grécko nestrážilo svoje hranice a že teda Frontex nechránil Grécko, pretože pobrežná stráž Grécka, ktorá má strážiť grécké hranice, spolupracuje s Frontexom spolu o nich pracujú. To je mýtus, ktorý bol vymyslený a použitý vtedy, keď bolo rozhodnuté, že sa bude Grécko obviňovať zo všetkého. Ja som sa stretol so všetkými veľvyslancami 28 krajín v Grécku. My sme išli na Mytilén do hotspotu, potom sme sa previezli loďou popri pobreží, tam, kadeľ prechádza hranica a boli tam turecké lode. No a ja som povedal, pozrite sa, prídite teraz, prídite takúto hranicu chrániť. My nemôžeme robiť pushback v mori. Nemôžeme odmietnúť ľudí. Grécko aplikuje námorné právo, ženevské konvencie, pokiaľ ide o záchranu stroskotancov, ak dôjde k záchrannej akcii pri gréckých hraniciach, tak potom celé to má pokračovanie u nás. A potom je tu ďalej ešte NATO, ktoré chcelo vyvíjať nátlak na pobrežnú stráž, aby mohli ísť na turecké pobrežie, čo by bolo zredukovalo tieto toky, ale ako viete, nefungovalo to ale pre Grécko je veľmi dôležité mať s Tureckom dohodu. Ale je potrebné, aby to začalo znížením toku utečencov. Ak nie, tak to bude veľmi dôležitá časť tohto vstupu. To znamená, že ako budeme riešiť, ako budeme sledovať a tak ďalej, treba to všetko vyriešiť. Jeden španielský poslanec, myslím, áno, vy máte pravdu, keď ste opísali to, čo my robíme v hotspotoch. Ale ešte vám chcem dať príklad toho, ako takáto pomoc by nám mohla pomôcť. Hotspoty to je mechanizmus veľmi užitočný. Ja som povedal toto a nič iné. Kto povedal ostatné, to neviem. A pokiaľ ide o rozhodnutia rady, čo to s tým má spoločné, my chceme, aby sme mali legálne cesty, aby sme mali reinštaláciu e, a relokalizáciu. My chceme mať návrat a readmisiu utečencov. Nič iné. A to rada odhlasovala v septembri, ak sa nemýli, minulý rok. To je všetko. A dohoda s Tureckom patrí do, tohto, do tejto oblasti. My chceme legálnu cestu, my chceme, aby otázka utečencov sa stala európskym problémom, pretože to nie je iba grécky problém. Možno, že v Grécku to vnímame tak, ako to je, ale my nesúhlasíme so všetkým. O ekonomických otázkach sme už hovorili, politika úsporných opatrení, existenčné problémy, problémy s pomocou v Grécku ešte stiažujú situáciu utečencov. Je na nás vyvíjali nátlak zo strany xenofóbnych politík, Ale rovnako je jasné, že to je Európa, ktorá toto hovorí a ktorá čelí týmto xenofóbnym praktikám. To je Európa, ktorá je ohrozená. Európa svetla, stredoveká Európa. Zdá sa, že je tu riziko, že po období osvietenstva znova upadneme do stredoveku v Európe. A keď som počúval vaše otázky, tak si myslím, že nikto z vás si to neželá. Dohoda s Tureckom. My ho chceme. Turecko musí byť súčasťou problému aj riešenia. Sú tu dôvody pochybňovať o schopnosti Turecka aplikovať v praxi svoje rozhodnutia. E, počas posledných samitov tu boli načrtnuté hravné línie, garantovali sa legálne procedúry, a aj tí, ktorí sú proti tejto dohode, možno sami e, chápu, že treba lepšie rešpektovať ľudské práva pre každého utečenca, každého imigranta, aby každý dostal to, čo dostať má. Odsudzujeme neustále e, porušovanie ľudských práv, ku ktoré dochádza v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko a je jasné, že v rámci možnosti sme žiadali, aby balkánska cesta zostala otvorená. Ale neboli sme vypočutí, to je jasné, a už nie je dôvod sa k tomu vrácať. Humanitárna pomoc, ako to funguje, čo robia mimo vládky. Celé je to veľmi komplikované. Celé roky som pracoval dobrovoľne. Bezplatne pre mimovládne organizácie na začiatku krízy tam bol veľký chaos. Tieto mimovládne organizácie sa snažili pokúsiť pomôcť tam, kde nepomáhala štátna správa. Často sa vynakladá úsilie na zmar. Ale jednoducho mimovládne organizácie tam musia byť, pretože oni pomáhajú uh, riešiť tie potreby ľudí, ktoré E, nerieši štátna správa, tak ako bolo v prípade uragánu Katrina v Spojených štátoch. Mimovládne organizácie zastúpili štát. A teda pomohli a pomáhajú veľa, ale samozrejme e, určité mimovládne organizácie pôsobia aj tak, že eventuálne to môže viesť napríklad aj k umrtiam, ako sme videli nedávno na hraniciach, čiže situácia sa vyvíja. Po druhé, e, Dúfam, že som teda nehovoril veľmi zdlhavo. Kolegovia, skôr ako odídete, chcem pre všetkým povedať to, že koordinátori pri rozhodnutí, aby pozvali pána ministra dnes na požiadavku pani Ernst, koordinátora, eh, koordinátorky. Bolo to veľmi dobré, pretože podstate poprýkrát sme si vypočuli pohľad znútra Grécka od gréckej vlády, to je veľmi dobré pre nás, ale po druhé aj preto, že dúfam, že vy ako minister v krajine, ktorá čeli kríze, chápete, aké majú poslanci znalosti a skúsenosti, že sme tu nie e, len nejaký poradný parlament. Máme skúsenosti, poznáme situáciu, rozumieme veciam, rozumieme Dublinu, rozumieme situáciu v Grécku, chceme, aby humanitárna pomoc e, prišla rýchlejšie. Sme tu a pracujeme a určite ste si to všimli a pochopili aj v súvislosti s tými otázkami, takže sme tu s vami spolu, aby sme hľadali spoločné riešenia. O tom je náš parlament, takže dúfam, že tento proces dnes bol obojsmerný. E, vy ste sa dozvedeli o tých veciach, čo môžeme spraviť, nie iba relokácie, ale iné veci. Som veľmi rád, že ste prišli medzi nás. E, to bolo veľmi užitočné a naozaj obdivujem, e, že ste zochádzali odpoveda na 25 otázok. Či, a vám kolegom ďakujem za disciplínu počas tejto časti našej schôdze a <laughs> meškáme, naozaj veľmi meškáme. Neviem, či zvládneme prebrať zvyšok programu. Pán minister, v každom prípade ďakujem veľmi pekne a želáme vám veľa úspechov, pretože pôsobíte naozaj vo veľmi ťažkých eh, podmienkach a tam, kde budeme môcť, pokúsime sa ako parlament či ako európske inštitúcie pomôcť a nájsť riešenie. Ďakujem pekne. Colleagues, um, sorry for the... Kolegovia, prepačte tú chaotickú situáciu. Sme na bode 15 a ospravedlňujem sa pánovi Čuntesovi za to, že jeho bod sa dostal na program neskôr, čiže tu otázka na ústnu odpoveď komisie septembra dopad e, e utečeneckej krízy na grécké hospodárstvo, takže e, pán Trintes, pán poslanec, dostanete hneď slovo a potom si vypočujeme komisiu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Uh, Chcel by som sa poďakovať za vaše milé slova. Tá téma, o ktorej sme teraz hovorili, súvisí s mojou otázkou. Ja si myslím, že všetkým kolegom je zrejme, prečo vychádzame e, z bodu 134. Takže 28. septembra som predložil komisii otázku Lehota na zodpovedanie už uplynula. Dostali sme odpoveď o 4 mesiace neskôr a medzi tým som vychádzal v podstate z tohto článku. Takže poprvé by som chcel hovoriť o tom, že komisia neskoro zodpovedala na moju otázku. Moja otázka súvisela s finančnou pomocou, ktorú e, by sme mohli dať greckým ostrovom s, cieľmi, s cieľom zvládať dôsledky migračných tokov. Nehovorím o pomoc pre príjmacie centra, ale hovorím o pomoci zvládnuť širšie dôsledky, predovšetkým na dôsledky pre Egejské ostrovy, ostrovy v Egejskom mori od septembra e, komisia vedela e, zo správ e, Grécka, že tieto migračné toky budú mať dopad na cestovný ruch ostrovov v Egejskom mori a to je hlavný zdroj príjmov týchto ostrovov. Mnohé lety boli zrušené, v podstate počet turistov klesol a tak ďalej. A naozaj ten časový sklz je obrovský a Mm, kvôli nemu nemôžem dospieť k záveru. Respektíve môžem dospieť k takému záveru, že som nedostal odpoveď a komisia nebola ochotná odpo- alebo pripravená odpovedať na otázku, čo s takýmto javom. Dobre, takže bol tu časový sklz a odpoveď som dostala až 18. februára, ale ani tá odpoveď v podstate nie je odpoveďou a preto som trval na tom, aby sme k tomuto bodu diskutovali. vo výbore LIBE. Pretože vo svojej odpovedi komisia nehovorí o dopade migračných tokov. Odpoveda iba na, v tom zmysle, že finančná pomoc sa týka úverov z predchádzajúceho programového obdobia v rámci regionálneho fondu. Ja som sa pýtal na dopad migračných tokov na hospodárstvo ostrovov v Egejskom mori a dostal som odpoveď, že Grécko dostane ďalšiu hospodárskú pomoc cez medzinárodné organizácie. Tieto veci, to je každé o niečom inom. Dobre, takže ja sa pýtam, či dostanú ostrovy navýšenú pomoc z regionálneho fondu aby lepšie zvládli migračné toky. Ja by som predpokladal, že komisia si viac uvedomuje túto situáciu. Čím dlhšie e, to bude trvať, tým viac sa budú prejavovať xenofobné názory. Takže v dôsledku hospodárskych problémov by som sa chcel opýtať následovné. Opakujem otázku, na ktorú som nedostal odpoveď Predpokladám, že tu je zastupca komisie. Čiže existuje program regionálneho rozvoja pre ostrovy, ktorý by pomohol po, spolu s greckou vládou riešiť negatívne dopady migračných tokov na hospodárstvo greckých ostrovov. A ak teraz budeme nútiť utečencov, aby požiadali o azyl v Grécku alebo aby sa vrátili, všetky tieto postupy budú veľmi dlho trvať. Dostaneme nejakú pomoc aj v súvislosti s týmto. Prepačte, že som veľmi dlho e, popisoval svoju otázku, ale myslím, že som rešpektoval predpisy a pravidla. Áno, samozrejme, dôvod, e, pre ktorý hovorím, že mám určitý postup súvisí s tým, že spôsob otázky a odpovede nebol správny, alebo ľudia sú s ním nespokojní. Čiže v podstate hovoríte o tom, že mm, ste nedostali pre odpoveď na vašu otázku, dostali ste odpoveď na niečo iné. Komisia, prepačte, nemáme veľa času, ale poprosím vás, aby ste zareagovali na tieto hlavné pripomienky pána sa, ak môžete Niekto sa rozhodol Nerozhodli ste sa? Prepačte. My si rozdelíme prácu, pretože tu sú dve otázky ale moc to nerozdelujte, dobre? Veľmi stručne, dobre. Takže k otázke časového sklzu ospravedlníme sa za to. Bola tu korešpondencia medzi eh, vás, vami, pánom predsedom a našim prvým podpredsedom komisie. Berieme túto vec veľmi vážne. Chceme skrátiť časové sklzy. Vysvetlenie, ktoré môžeme dať, je také, že v Lani počet otázok sa na nás viac ako zdvojnásobil, ale pracujeme tvrdo na tom, aby sme to zvládli. A čo sa týka obsahovej náplne, na tu zareaguje kolega. Príjemné popoludne. Takže k veci. My sme otázku pochopili tak, ale vidím, že asi tu došlo k miernému nedozumeniu, že ja som si myslel, že ide o finančnú pomoc, ktorú e, dávame Grécku, aby zvládlo lepšie migračné tlaky a preto vo svojej odpovedi sme poskytli informácie o finančnej pomoci poskytnutej Grécku buď cez národné programy v rámci dvoch fondov pre vnútorné záležitosti, ako aj e, krízová pomoc, ktorú sme poskytli popri tom, čo sa už predpokladá v rámci národných programov. Takže táto krízová pomoc, ako vidíte z odpovede, za posledný rok predstavovala 130 sme písali v odpovedi, teraz je to 150 milión eur núdzovej pomoci, ktorú eh, sme poskytli Grécku cez ISF. Um, ehm, čo sa týka in, ďalšej pomoci ostrovom, aby lepšie zvládali migračné toky a zvládali eventuálny negatívny dopad situácie na hospodársky vývoj, tu si myslím, že odpoveď by doplnili možno kolegovia, ktorí majú v kompetencii ESIF, čo sa týka štruktúrnych fondov. Ja nemám mandát, aby som odpovedal v ich mene. Ja pracujem pre DG vnútro, ale viem, že existujú regionálne operačné programy pre ostrovy, pre rôzne regióny Grécka. Tuším, tam je 13 regionálnych operačných programov a Myslím si, že v rámci týchto programov by bolo možné asi ich prispôsobiť na aktuálne potreby a pokúsiť sa e, reagovať na obavy, ktoré vyjadril pán poslanec. Ale to je asi všetko z mojej strany, pretože ako som povedal, ja nemám ďalšie informácie o týchto fondoch. Okay, um, the... Kolegovia, vzhľadom na časové obmedzenia, to asi budeme musieť nechať tak, túto odpoveď. Budeme sa musieť vysporiadať s tým, že toto je odpoveď komisie. Poviem k tomu, že mm, Mm, často robíme, ideme podľa tohto postupu a nikdy, nikdy to nie je uspokojivé, ale musíme to jednoducho zobrať, takže toto je tá odpoveď, ktorú dostaneme. E, pán Čuntis, ale veľmi kratučko, pretože naozaj máme časovisko z do minútky. Zmestíte sa do minútky? Dobre, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ak som zopakoval obsah otázky, tak to bolo preto, aby kolegovia pochopili a aby členovia a ľudia z komisie pochopili, o čo tu išlo. To nie je len vec medzi mnou a komisiou, ale je tu taký všeobecnejší problém, pokiaľ ide o tú odpoveď, ktorú sme dostali. Je to otázka parlamentnej kontroly zo strany e- európskych poslancov obmedzenie tej otázky nezdôvodňuje odmietnutie alebo oneskorenie odpovedať na aktuálne otázky. A to, lebo to nám neumožňuje e, účinne pracovať. Ja si myslím, že to len potvrdzuje to, čo som povedal. Komisia vyhlasuje to, čo chce, pán Juncker hovorí, čo chce, ale potom nie sú schopní poskytnúť konkrétne odpovede. Ja hovorím o regionálnej a ostrovnej politike. Už sme o tom hovorili a e, rád by som vedel, aké sú dôsledky týchto udalostí. Ďakujem, pán predseda, ešte raz aj kolegom. Okay, Ďakujem veľmi pekne. Vyjadrili ste to veľmi dobre a myslím si. Eh, dobre, kolegovia, teraz sa presunieme na bod 16, eh, čo je príprava eh, povolebnej revízie viacročného finančného rámca na roky 2014 a 2020. Spravodajkyňou výboru je pani Laura Adžea z EFDD Máme tu preskúmanie návrhu e, stanoviska 4. apríla. Takže spravodajkyňa teraz odprave, odprezentuje e, stanovisko a chcel by som sa týmto poďakovať aj tieňovým spravodajcom za výmenu názorov, ak by sme to mohli urobiť veľmi v krátkosti. Takže nech sa páči, má slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Drahí kolegovia, Európa prechádza veľmi zložitým obdobím. Je toto asi najzložitejšie obdobie od jej vytvorenia. Máme e, ekonomickú krízu a úsporné e, opatrenia, ktoré boli nastolené v Brusel. E, máme tu mnohé vojny, ktoré blčia na našich hraniciach a musíme privítať v našej únii tisícky utečencov, ktorí hľadajú bezpečie pre seba a pre svoje rodiny. Viacročný finančný rámec predstavujú veľmi dôležitú príležitosť pre Úniu, aby sa preorganizovali jej priority a hľadali dodatočné vzory a, a, a spôsoby, akým môže Európa čeliť výzvam. E, treba vytvoriť také politiky, aby sa vytvorili slobodné e, zóny, e, kde by fungovala justícia. Avšak tieto prostriedky už sú vyčerpané a preto musíme vytvoriť e, takýto priestor. E, myslím si, že by sa mali alakovať väčšie zdroje e, pre účely azylu, migrácie a integrácie a definovať ich v prioritách na základe toho, čo hovorí núzová situácia utenčencov. Mali by sme posilniť Frontex na vytvorenie Európskej pobrežnej stráža na smerovanie prílevu utečencov a migrantov Avšak e, aj keď jednu hranicu uzatvoríme, nájdu si iný spôsob, ako sa dostať e, do Európy. Musíme reformovať e, spoločný azylový systém a spôsob, ako budeme rozdeľovať imigrantov. A samozrejme musíme sa vyvarovať šíreniu xenofóbnych a rasistických sentimentov a nastoliť na solidarite členských štátov. Musíme vytvoriť vytvoriť dedikovaný eh, fond eh, na záchranu ľudí na miro. Eh, a na to potrebujeme dodatočné zdroje. Môj projekt v tomto stanovisku v stanovisku, napriek tomu, že bol veľmi kritizovaný, má vytvoriť dodatočné zdroje pre účely migrantov v Turecku, ktoré by boli nad rámec rozpočtu Európskeho, Európskej únie. Hm, a v žiadnej fáze toho vytvárania tohto fondu, eh, by eh, iné riešenia boli neakceptovateľné. Eh, čo sa týka riešení, ktoré majú charakter humanitárnej pomoci, myslím si, že toto by mohlo určovať aj rámec rozpočtu na rok 2017 Eh, pretože iné spôsoby už nie sú veľmi regalistické. Eh, pochybujem, že takéto eh, fondy, ktoré budú poskytované tretím krajinám, sa nevyužijú na priamu pomoc utečencom. A to predovšetkým v spolupráci s tureckou vládou. Takže žiadam, aby komisia vy, vytvorila nástroj na monitorovanie používania týchto fondov je veľmi dôležité a očakávam, eh, že situácia sa zhorší a je veľmi dôležité preto, aby Európa revidovala e, VFR na roky 2014 až 2012, aby sme mali k dispozícii veľmi realistické e, odhady a aby sme mali zabezpečenú lepšiu flexibilitu, aby sme vedeli čeliť novým potrebám. E, samozrejme, na to bude nevyhnutné mať k dispozícii príspevky aj z ostatných Eh, frakcií. Myslím si, že frakcie by mohli eh, urobiť spoločnú prácu, aby sme mali jednohlasný Európsky parlament v tomto zmysle. Ďakujem. A kolegovia, takže poprosím vás o krátke a stručné príspevky, a eh, jednak od, zo strany tieňových spravodajcov a samozrejme aj Judith môže komentovať. Áno, v krátkosti, avšak bolo by aj slušné e, postupovať štandardným spôsobom. Oceňujem snahu spravodajkyne e, posilniť aspekt e, migrácie a utečenectva. Myslím si, že všetci sme si vedomí toho, že EASO už minulo svoj ročný rozpočet a pokiaľ má začať spracovávať e, migrantov v Grécku, ako Európanov e, požaduje a vyžaduje si lepšie financovanie. A to si vyžaduje zmenu viacročného finančného rámca. A e, samozrejme, to niečo hovorí a vyžaduje aj o humanita- od humanitárnej pomoci, ktorá je určená Grécku, kde stále máme otázniky, z čoho tieto fondy majú pochádzať. Neviem, či sa nám podarí tieto otázky zodpovedať Avšak je dôležité si tieto otázky klásť v našich správach, pretože pokiaľ by táto unijná pomoc e, e, mala fungovať, musí byť aj náležite financované. Oceňujem našu e, vzájomnú spoluprácu a teším sa na ňu aj v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem, Judith. A teraz za SND, pán Daniel Viotti. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Eh, chcel by som sa tiež poďakovať eh, pani spravodajkyni a kolegyni eh, za robotu, ktorá začal, na ktorej začalo pracovať a za jej významný príspevok. Chcel by som v tejto diskusii povedať, zdôrazniť niekoľko prvkov. Prvým elementom je to, že limity, ktoré sú v bode 3 musia byť e, revidované a navýšené a takisto musí byť aj e, lepšia flexibilita. V roku 2013 sme hovorili, tá tzv. E, kríza nedosahovala tie dramatické čísla, ktorými sme dnes svedkami. Musíme lepšie využiť flexibilitu a samozrejme nárast na základe klauzuly o mimoriadných a výnimočných Eh, okolnostiach. A to až do bodu, eh, kedy nebudeme mať k dispozícii nové finančné prostriedky, ktoré by boli adekvátnejšie. Čo sa týka eh, správy, ešte niekoľko pripomienok, ktoré si dovolím voči spravodajkyni. Myslím si, že touto správou, ktorú predložíme výboru pre rozpočet, by sme mali mať od, e, odvahu nastrojiť novú a jasnú terminológiu a vychádzať z teórií e, núdzovej situácii a potom predložiť výboru pre rozpočet a parlamentu e, dokument, ktorá vychádza z teórie núdzovej situácie, vychádza z tzv. krízy e, e, utečencov a žiadateľov azyl a ktorá si kladie za cieľ e, normalizovať migrant, e, pohyby migrantov, ktoré sú viac menej konštantné a budú konštantné aj v budúcnosti. Takže musíme k dispozícii e, zdroje a samozrejme aj prostriedky, ktoré sú adekvátne tejto situácii. A, a, e, a zodpovedajúce situácii, ktorej čelíme. Eh, jeden návrh, ktorý by som chcel prezentovať, aby sme rozlišovali eh, medzi takýmito akciami, eh, medzi témami bezpečnosti a medzi utečencami a žiadateľmi o azyl. Toto sú rozličné záležitosti, musíme ich rozlišovať predovšetkým aj z rozpočtového hľadiska, pretože toto sú rozličné témy takže eh, na tomto môžeme ešte eh, pracovať. Oceňujem pasáž, ktorá sa týka Turecka, eh, zvlášť toho, čo sa hovorilo v správe, kde sa hovorilo o stanovisku. A absolútne zdieľam to, že parlament jednoducho musí byť súčasťou e, e, tejto diskusie o týchto troch miliardách. Nemôže byť vylúčovaný z tejto e, diskusie o týchto peniazoch, ktoré majú ísť Turecku. Je to veľmi dôležité, aby sa vytvoril nástroj, ktorý stojí mimo rozpočtu. A z tohto dôvodu si myslím, že tento projekt sa môže dobre spracovať a musíme do neho vložiť čo najviac e, statočnosti, aby sme mohli potom dať e, takú správu v e, rozpočtovému výboru, ktorý bol naozaj statočný a úderný. Ďakujem veľmi pekne. Na dátum na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 4. apríla 2016 a Mm, príjmanie je 30. mája na výbore Litve a potom 30. júna na rozpočtovom výbore. Teraz, e, kolegovia, prejdeme e, e, na ďalší bod. A potom budeme mať s pani Loriston, ktorá, ktorá bude predsedať ďalšiemu bodu. A za to je ďakujem. Eh, Kolego, kolegovia, máme pred sebou posledný bod našeho eh, programu. Je to výmena názorov s predsedničkou eh, vyšetrovacieho parlamentného výboru pre boj proti mafii, pani Rozou Bindy. Chcel by som privítať pani Rozu Bindy a poďakovať sa jej, že sa s nami stretáva o tejto hodine. Budeme o tejto téme hovoriť znovu, pretože už sme raz mali výmenu názorov s pani e, Bindy e, v roku 2014 a dúfam, že budeme naďalej pokračovať v týchto pravidelných e, stretnutiach na zlepšenie našej práce. Vo svetle našej vlastnej práce náš výbor sa v súčasnosti zaoberá niekoľkými legislatívnymi prípadmi, ktoré sa vzťahujú na vytvorenie európskeho e, prokurátora e, v rámci Eurojustu a takisto aj práva e, v trestnom konaní, ako aj ďalších strategickej, nelegálnej, strategickej zákonodárnej práci. A čo sa týka implementácie odporúčaní, musíme prioritizovať akcie v kľúčových sektoroch, na základe eh, dostupných právnych prostriedkov v boji proti organizovanému zločinu. Takže eh, už teraz sme tu pomerne neskoro na sklonku dňa, takže dám bez zbytočných odkladov slovo pani eh, Bindy a máte teraz 15 minút a potom budeme mať príspevky spravodajcov a dúfam, eh, že potom skočíme na čas. Eh, už máme skos 6 minút, takže prosím, pani Bindy, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Eh, chcela by som sa v mene celej delegácie v mene výboru proti, e, v boji proti organizovanému zločinu talenského e, parlamentu poďakovať členom tohto e, výboru EP. Videli sme sa niečo pred vyše rokom za okolnosti, ktoré sú v súčasnosti Eh, vyzývame tento parlament, aby neopúšťali eh, prácu, ktorá, eh, ktorý odvádzal predchádzajúce zloženie mm, parlamentu, ktorá pripravila správu, ktorá bola veľmi významná. Boli sme ambiciozni v našich požiadavkách a žiadali sme inštitúciu na opätovné vytvorenie výboru, ktoré by sa venovala boju proti organizovanému zločinu. A takisto sme aj e, žiadali e, vytvorenie postu permanentného spravodajcu. Avšak tento prvý krok e, správy z vlastnej iniciatívy pána Ferráru a takisto ako aj e, práce, o ktorých ste už hovorili, sú nepochybne e, signálu, signálu toho, akú pozornosť e, venuje tento parlament témam. Myslím si, že je pred nami naozaj veľmi veľká výzva, nie len pre Taliansko, ktoré je krajinou ktorá je domovskou krajinou e, množstvo, maf- množstvo mafiánskych organizácií. Ale je to rovnako výzva aj pre Európu a pre celý svet, pretože v rámci našich požiadaviek bola predovšetkým e, správa, rovnako ako aj tento rok, ktorá bola schválená ako súčasť e, uznania významu boja proti organizovanému zločinu, kde sa hovorí, že mafia sú medzinárodným fenoménom a kde prostredníctvom mafiánskych metód e, dokážu e, ovplyvňovať e, celú ekonomiku sveta. Taliansko má legislatívu, ako aj súdne prostried, e, prostriedky, ako aj e, represívne nástroje, ktoré sú veľmi efektívne, ktoré prinášajú výsledky. A to aj vďaka špecializácii našej legislatívy, ako aj sudcov a policajných zložiek. Avšak myslíme si, že boj s mafiou um, musí byť čoraz viacej európskou, e, európskejšou záležitosťou a svetovou záležitosťou. E, tento aspekt e, je jasný v dokumente, ktorý predložil poslanec Ferrara a chceli by sme počiarknúť predovšetkým aspekt, ktorý volá po lepšom uznaní tohto fenoménu zo strany jednotlivých členských štátov a Európskej únie, nevynímajúc napríklad zločiny, ktoré sú priamo pripisované mafii, ako aj nepriamo v rámci európskych štátov. A v tomto zmysle si myslíme, že Európsky parlament by mohol využiť všetok svoj vplyv. Je čoraz evidentnejšie, že príslušnosť mafiánskej organizácii, ktorá vytvára e, naozaj e, tú úrodnú pôdu pre organizovaný zločin, sa e, vzopiera e, našemu Uh, ústavnému zriadeniu a demokracii ako takej. Uh, takýto zločin by bol uh, stíhaný predovšetkým na základe asociácie a členstva v mafiánskej organizácii, pretože práve prostrednícom svojich členov môžu mafiánske organizácie ovplyvňovať E, nielen e, ekonomiku, ale aj výkon e, moci vo všetkých častiach sveta. V našich analýzach je jasne zdokumentované, ako sa tak deje a ako sa mafie vyvíjajú. Samozrejme, do istej miery opustili E, násilné, e, násilné vynúcovanie si e, moci, aj keď to neustále ostáva v ich report, repertoári. Idú skôr spôsobom postupnej legalizácie svojich metód a penetrujú naozaj životne dôležité oblasti našej spoločnosti. Riadia celé ekonomické odvetvia, a riadi sa im korumpovať e, e, jednak podnikateľov, e, odborníkov, a takisto aj finančné organizácie a prostredníctvom ich peňazí si kupujú vplyv a dokážu ovplyvňovať komplexné ekonomiky našich krajín. Nahradili použitie násilia ale majú iné spôsoby, ako si vynútiť poslušnosť a súhlas či už u politikov, alebo e, verejných e, činiteľov, alebo e, u hospodárskych aktérov. Nemôžeme ignorovať tento aspekt, pretože z tohto pohľadu a je to také zdokumentované v prípravnom dokumente, toto vytvára hlboký vzťah medzi mafiou a korupciou. A korupcia je tou pravou zbraňou mafie. A je to úplne e, rovnaký nástroj, e, s ktorým sa musíme e, v boji proti mafii vyrovnať. To sa, tento dokument sa týka predovšetkým oblastí akcie a myslíme si, že vzťah medzi organizovaným zločinom a migráciou je nepochybne mm, hodný našej pozoruhodný. Eh, rovnako ako aj korupcia v oblasti využívania verejných zdrojov. Mali by sme takisto aj eh, priťahnuť pozornosť eh, tohto výboru na ďalšie dve oblasti. Jedna oblasť sa týka E, pašovania e, drog a e, omamných látok. Tá najsilnejšia mafiánska organizácia, neapolská drangeta, ktorá sa rozšírila do celého sveta, má schopnosť mať zastúpenie aj tam, kde sa drogy pestujú, kde sa transportujú, kde prichádzajú a vytvárajú pakty s inými Eh, mafiami, až kým tá eh, lokálna mafia nie je eh, zmetená zo sveta. Obrovské množstvo peňazí, ktoré prichádza z nelegálneho trhu s drogami, a potom tieto peniaze sa vracajú naspäť do legálneho hospodárstva a ovplyvňuje tak celý svet. Musíme samozrejme zadržať drogu, avšak musíme aj možnosť zachytiť toky týchto peňazí a akým spôsobom vstupujú tieto nelegálne peniaze do legálnej ekonomiky. Ďalší aspekt, e, ktorý je veľmi e, dôležitý a ktorý je dôležitý pre vyšetrovanie v našej krajine a ktorý sa takisto týka európskeho e, fenoménu je falšovanie eh, eh, polnohospodárskych a potravinárskych výrobkov. Tie tvoria významnú časť eh, celkovej produkcie svet. A prostredníctvom týchto tovarov Eh, mafia len, že má z toho ďalšie príjmy, ale dokáže aj ovplyvňovať verejné zdravie. Majú strategický význam a množstve eh, členských, euro, eh, člen, členských štátov Európskej únie, ale hlavne v tých najchudobnejších kútoch sveta, okrem toho, že uh, ovplyvňujú tieto štáty, uh, ovplyvňujú aj verejné zdravie. Musíme teda mať na pamäti tieto dve oblasti, uh, ktorým musíme venovať pozornosť pretože e, tieto boli oblasťou záujmov niekoľkých e, e, prieskumov. Ďalší aspekt, na ktorý by sme chceli poukázať, je schválenie návrhov a správy, ako aj vzťah medzi mafiou a terorizmom. Prostredníctvom tohto vzťahu E, sa uskutočňuje aj ľudská dráma e, imigrácie, ale nie len to. Podľa našej skúsenosti a podľa našich vedomostí vieme, že odjak živa e, mafiáni mali vždy kontakty s terorizmom. A je tomu aj tak v dnešných dobách. A takisto pre, predstavujú aj zdroje financovania terorizmu. Európa sa angažuje v tejto skutočnej vojne. A ja verím, že pokiaľ chceme bojovať s terorizmom, Európa musí bojovať predovšetkým s tými, ktorí živia teroristov a terorizmus. Naša talianská skúsenosť hovorí, že sme porazili e, terorizmus na základe pragmatizmu. Prekonali sme e, a potvrdili sme rešpektovanie demokratických princípov. Avšak e, videli sme aj e, veľké ťažkosti a mali sme predovšetkým e, veľké ťažkosti, keď sme zistili toto prepojenie medzi mafiou a terorizmom. Sme v súčasnosti vo fáze, ktorá je veľmi citlivá a delikátna v Európe. A musíme si povedať, ako Európa uh, môže opätovne objaviť svoje základy, svoju víziu, svoje ideály, tak aby mala e, výhľad do budúcnosti a perspektívu budúcnosti. E, boj s mafiou, boj s terorizmom e, prostredníctvom represívnych zložiek, ale však aj prostredníctvom preventívnych zložiek môže byť novou misiou okolo ktorého myšlienka Európy a ideál Európy sa môže znovu identifikovať. E, teraz môžeme e, požiadať parlament, aby sa stal e, propagátorom tejto myšlienky, aby to boli práve európske inštitúcie. Takže žiadame, aby inštitúcie vytvorili naozaj fungujúci úrad e, Európskeho prokurátora, aby sa e, harmonizovala legislatíva v oblasti recyklácie, e, účasti v mafiánskej skupine, aby sa vyčlenili technické prostriedky na špeciálne vyšetrovanie a zabránilo sa infiltrácii kriminálnych zložiek do oblasti vyšetrovania. Je nevyhnutné mať čo najhomogajnejšiu e, zodpovednosť a trestnú zodpovednosť e, právnických e, osôb, definovať platformy na spoluprácu a výmenu informácií, vytvoriť operatívnu sieť, ktorá by bojovala proti mm, mafii a samozrejme mať k dispozícii preventívne zložiek, ako je napríklad konfiškácia majetku. A samozrejme Eh, mať eh, k dispozícii spolupracovníkov v oblasti spravodlivosti, eh, ktoré by zhromažďovali napríklad dôkazy a svedectvá. Hovorili sme už aj o tom, čo pokryla aj spravodajkňa, ale žiadame, aby Európsky parlament sa stal propagátorom kultúry legality prostredníctvom politickej moci, prostredníctvom spoločenskej sily, pretože pokiaľ mafia E, neprebýva len vo svojom svete, ale aj v tom našom, e, potrebujeme legislatívu, ale hlavne potrebujeme európske občianstvo, ktoré sa má na pozore, e, ktorá uznáva prítomnosť mafie, bojuje s ňou a ktorá má k dispozícii adekvátne prostriedky na boj proti nej. Mafia sa stáva takou schopnou, že dokáže už nelegálne získané prostriedky konvertovať na legálne. A, a v rámci plnenia našich povinností ako poslanci, ako odborníci, ako učitelia, ako podnikatelia, ako občania si musíme plniť túto povinnosť. Pretože európsky priestor nemôže byť ničený s organizovaným zločinom a, a mafiami a mnohými inými problémami, ktoré e, organizovaný zločin vytvára v živote našich krajín. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a ďakujem za priestor a dúfam, že budeme mať priestor na diskusiu na základe dokumentu, ktorá predložila spravodajkyňa, ako aj e, za stanovisko e, rozpočtového výboru, ktorý sa e, týka možnosti stíhať finančnú kriminalitu, ktoré je pre nás mimoriadne zaujímavé a dôležité. Ďakujem. Thank you, Mrs. Bindi. Ďakujem pekne, pani Bindy. Samozrejme podporujeme vašu veľmi dôležitú prácu a a teraz dostáva slovo pán spravodajca, pán Ferrara. Pani Ferrara, pardon. Ďakujem. Ďakujem všetkým z talianského výboru pre boj proti mafii, ktorí sa dnes zúčastnili tohto vypočutia. Je škoda, že táto sála je poloprázdna a že väčšina našich kolegov sú Taliani a je to zrejme preto, že tu sa navzájom prepletajú rôzne inštitucionálne povinnosti a už dosť neskoro je mi to trochu ľúto, pretože my sa naozaj snažíme o to, aby sme zdôraznili a podporili vedomie všetkých o tomto fenoméne, aby si všetci uvedomili, že je potrebné bojovať s mafiou na celoeurópskej úrovni. Tento fenomén je často vnímaný ako národný fenomén, ako niečo, čo je e, úplne lokálnym problémom, avšak toto zločinecké spoločenstvo má e, preniká aj do európskeho a celosvetového priestoru. Ako už povedala pani Bindy, tá správa, ktorú som napísala, vychádza práve z toho a chce zdôrazniť význam toho vedomia, že zločinecké spolčovanie sa a zorganizovanie je veľmi nebezpečné. E, nebezpečná je aj mafiánska metóda spolčovania sa a rovnako aj sila zastrašovania, pretože ľudia sa často sústredujú na tie koncové zločiny a trestné činy. To však nestačí. Je potrebné sústrediť sa aj na to, že to je fenomén zločineckého spoločovania a to je trestné. V niektorých členských štátoch to ešte nebolo začlenené do trestného poriadku. My sme sa snažili urobiť taký prehľad o tom, aký je vzťah medzi organizovaným zločinom a korupciou a pokúsili sme sa navrhnúť normatívne i operatívne návrhy na riešenie týchto problémy. V normatívnej oblasti je podľa nás dôležité mať minimálne normy týkajúce sa od organizovaného zločinu. Treba jasne stanoviť to, čo charakterizuje takéto zločinecké spolčovanie sa a treba to aplikovať na európsku úroveň, pretože takéto organizované zločinecké spolčovanie sa ťažilo najmä z toho, že v rôznych členských štátoch sú rôzne legislatívy a aj trestné zákony sa od seba líšia. A oni vedeli, že v niektorých štátoch ich prenasledovať nebudú, že niekde existuje trest, neexistuje trestné stíhanie, ani e, certifikácia, ani e, potvrdenie od protimafiánskeho úradu. Vedia, že v niektorých členských štátoch existujú isté priority, ktoré stále e, sa, vlastne sa venujú týmto zločineckým činnostiam. To sú len niektoré príklady toho, ako dodnes neexistujú minimálne spoločné normy v boji proti e, organizovanému zločinu a ako táto situácia uľahčila tomuto zločinu činnosť a aj umožnila jeho rozšírenie. Preto je nevyhnutné a zásadné, aby sa vytvorila harmonizácia na celoeurópskej úrovni. Z hľadiska normatívneho sa stále nazdávame, že je veľmi dôležité, mať minimálne normy v trestných činoch, ktoré súvisia s mafiou, napríklad infiltrácia zločineckého spoločenia sa do iných štruktúr, čo je známe napríklad vo Francúzsku. Bolo by dôležité mať minimálne spoločné normy a takisto je nutná aj harmonizácia v tejto oblasti, aby boli chránení svetkovia a spolupracovníci justičných orgánov a aby boli chránení takisto aj informátori. To dnes ešte chýba a bohužiaľ to tak vytvára prekážky e, v boji proti mafii a proti úspešnému boju proti mafii. Niektoré štáty to nepovažujú za potrebné, nazdávajú sa, že stačí legálne pokrytie zločinov, ktoré poškodzujú finančné záujmy EÚ a myslia si, že pre ostatné trestné oblasti to nie je dôležité. Z administratívneho hľadiska sa nazdávame, že by mohlo dôjsť k zmenám, ktoré by mohli uľahčiť spoluprácu cezhraničnú, ale aj v rámci súdnej spolupráce. Vychádzame napríklad z toho, že by sa mali zjednodušiť administratívne postupy, mali by sme viesť dialog s Europolom, a z diskusie s Europolom vyplynulo, že existujú dosť zložité administratívne postupy a chýbajú národné orgány, ktoré by umožnili medzinárodnú spoluprácu. Tieto procedúry na administratívnej úrovni sú často prekážkou v trestnej spolupráci, čiže zjednodušenie a väčšia miera transparentnosti by určite uľahčili všetky tie aspekty, ktoré súvisia s výmenou informácií, aby tieto informácie neprichádzali oneskorene, keď už nie je možné nič podobného vyťažiť. A potom tu máme implementáciu kontroly verejných zákaziek. Aj E, tu treba skúmať verejné zákazky alebo podniky, ktoré majú väzbu na e, organizovaný zločin. Takéto podniky by nemali mať možnosť zúčastniť sa verejných zákazok, ďalej e, sledovať finančné toky, vzájomná prípustnosť dôkazov medzi jednotlivými štátmi, lebo napríklad je smutné, keď v niektorom štáte sa príjme nejaká úprava a tá neplatí v inom štáte. A mali by sme mať takisto rovnaké procedurálne postupy, pokiaľ ide o informácie, to by bolo naozaj e, veľmi dobré. My sme sa potom sústredili na niektoré špecifické oblasti, pretože Jedna z kritík, ktoré nám boli e, v minulom volebnom období adresované, bola, že tým, že sme chceli byť čo najkompletnejší, tak bol ten e, návrh možno príliš veľký a teda bolo tam veľa odporúčaní pre rôzne oblasti a zrejme to bolo preto, že my sme chceli vypracovať taký vyčerpávajúci rámec tejto problematike. Teraz sme si vytýčili niekoľko špecifických oblastí a v tejto historickej chvíli sme sa snažili zistiť, e, čo by bolo prioritné a čomu by sme mali dávať prednosť, ktoré oblasti sú najzaujímavejšie pre organizovaný zločin. To sú práve tie dôvody, pre ktoré sme napríklad zadefinovali tri oblasti, kde by sa Hm, to malo dosiahnuť síce, a síce používanie fondov imigrácia a prostredie. My čo skoro predložíme záverečný návrh tejto správy a ja už teraz ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí prispeli e, k prevzaniu, prevzatiu tejto správy a ďakujem im aj za to, že s nami zdieľali naše zámery boli veľmi konštruktívni a my sme do budúcnosti optimisticky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Ferrara. Takisto by som chcela privítať aj poslancov Talianského parlamentného výboru, ktorí prišli medzi nás, pani Karabíri, pán Farma, pán Gian Russo. Vítajte medzi nami. Stieňových spravodajcov tu nikoho nevidím, takže môžeme prejsť na zoznam rečníkov. 5 sa ich doteraz prihlásilo, 5 poslancov. Či... Uh, Mrs. Spinelli, uh, Ms. Klein and uh, Anna, Anna Gomes. And uh, so... A ešte stále máte príležitosť sa prihlásiť do diskusie. let's start with Ms. Takže um, pani Činiči ako prvá. Ďakujem, ďakujem. Pani predsedajúca, a ja by som sa chcela poďakovať predovšetkým pani Bindy, ktorá je tu dnes s nami a ktorá nám predložila to, čo je výsledkom práce pri boji so zločineckým spolčovaním sa v našej krajine. Táto skúsenosť môže byť pre nás ste veľmi dôležitá pre vypracovanie európskej stratégie na boj s rôznymi formami organizovaného zločinu, ktoré dnes ohrozujú najmä demokraciu a verejnú správu a ktorými je ohrozený aj hospodársky trh v Európe. Je veľmi veľa fóriem a veľa sektorov, kde sa dnes organizovaný zločin prejavuje a treba si uvedomiť, že tieto organizácie, ktoré nepôsobia len v pôvodných geografických zónach, že oni sú schopné operovať aj v cez, cez hranice a oni zarábajú e, peniaze na mnohých ilegálnych činnostiach Ide o mnohé činnosti, pani poslankyňa o tom už hovorila. Drogy, obchodovanie s, so zbraniami, podporovanie terorizmu, ilegálne obchodovanie s ľuďmi, obchodovanie s prostitúciou i z maloletých. A sú to zločinecké organizácie, ktoré takto útočia aj na tie najzraniteľnejšie subjekty. A potom tieto zločinecké organizácie pôsobia aj cez korupciu, čo je odjak živa jednou z metód mafie a vďaka tomu e, sa mafia infiltruje aj do legálnej ekonomiky a tým pádom ovplyvňuje aj našu verejnú správu a konkurenciu na súkromnom trhu. Čiže ja si myslím, že je potrebné, aby Európska únia preukázala, že zatiaľ, že sa tým bude vážne zaoberať, aby posilnila tento boj proti organizovaného zločinu, a to prostredníctvom spolupráce medzi jednotlivými štátmi, úradmi na potieranie tejto činnosti a aj prostredníctvom spolupráce s európskymi organizáciami a organizmami, ako je napríklad Europol. Rovnako by bolo potrebné zadefinovať jednotný právny rámec, ktorý podľa môjho názoru sa nezaobíde bez všeobecnej definície takéhoto zločineckého spolčovania sa. Pretože vzhľadom na to, že nám tu chýba nejaká spoločná definícia organizovaného zločinu, a vzhľadom na to, že existujú rôzne právne stavy v jednotlivých členských krajinách, tak toto všetko spôsobuje, že je veľmi zložité účinne sa postaviť proti tomuto fenoménu zločineckého spolčovania sa. Tieto spolky sú veľmi flexibilné a e, veľmi prispôsobivé, dokážu sa prispôsobiť rozličným podmienkam, takže my by sme tu mali nejakým spôsobom túto ich schopnosť dostihnúť, pokiaľ ide o flexibilitu. Ďalej si myslím, že je potrebné chrániť aj finančné záujmy, ktoré sú ohrozené touto organizovanou zločineckou činnosťou. Je potrebné, aby opatrenia, ktoré boli už navrhnuté výborom a tu je aj príslušná smernica, ale ja myslím aj na Európsku prokuratúru, ktorá by mohla byť v tomto smere veľmi dôležitá a ktorá by mohla rozšíriť aj svoje vlastné kompetencie e, aj mimo, aj nad rámec kontroly finančných tokov. Takže my by sme tieto opatrenia mali e, definovať čo najskôr. No a na záver si myslím, že e, uvedomenie je veľmi dôležité. Konečne aj na európskej úrovni si ľudia uvedomujú, že takéto zločinecké organizácie sú nebezpečné, prenikajú do všetkých sektorov ekonomiky, tak legálnej ako aj nelegálnej, a že všetci sa musíme e, postaviť za to, aby sme na operatívnej aj legálnej rovine urobili všetko preto, aby sme mohli túto činnosť jednoducho potláčať. Ako povedala kolegyňa Ferrara, môžeme sa Môžeme pritom vychádzať aj zo záverov vyšetrovacieho výboru a ja si myslím a dúfam, že všetci sa o to zaslúžime a že budeme spolupracovať. Ďakujem pani Rozi Bindy, ďakujem, že za nami prišla s, taký, s takou dôležitou témou, na ktorú sa budeme musieť e, čo najskôr sústrediť. Ďakujem. Gracias, señora presidenta. Ďakujem, pani predsednička, veľmi pekne ďakujem aj pani Bindy, ktorú si vysoko cením a s veľkým záujmom som si vypočul jej príspevok. V minulom volebnom období som pracoval veľmi intenzívne vo výbore Krím. A ešte predtým politicky, profesionálne som sa zúčastnil boja proti organizovanému zločinu, ale dnes som tu neprišiel hovoriť o mafii, ale prišiel som si vás vypočul. Mám jednu kuriozitu, ktorú e, tu chcem predniesť vo výbore, pre vyšet- vo vyšetrovacom výbore talianského parlamentu. E, citovali jednu autoritu, a síce Roberta Saviana. Roberto Saviano napísal bestseller, ktorý je už trochu starší a, potom ešte novší, ktorý sa volá 000. Ale tohto pána nikto necitoval v e, talianskom parlamente a v tejto vyšetrovacej komisii. Ďakujem. To je všetko z mojej strany. Thank you. Uh, Mrs. Spinelli, please. Ďakujem pani Spinelli. Ďakujem, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať pani poslankyni Bindy, ako aj celému e, výboru boja proti mafii a aj kolegyni Ferrare, ktorá pracuje na tejto správe. Podľa mňa je to veľmi dôležitá práca tak pre Európsky parlament, ako aj pre európske krajiny Rada by som zdôraznila dva body, ktoré sa týkajú vzťahov medzi mafiou a terorizmom. Prvý bod Myslím si, že je tu istý dôvod na to, prečo je táto sála taká trochu poloprázdna. Ten vzťah medzi mafiou a terorizmom je tak trochu tabu. Pretože sa toto tabu nedokáže dobre odhaliť a nie je možné vlastne poukázať na to, kto financuje terorizmus a kto za týmto fenoménom stojí. Ja by som bola rada, keby bolo možné všetky tie tabu sa otvorili, aby sme získali geostrategickú víziu aby sme hovorili o mafiách, ale aj o väzbách, ktoré majú západné štáty s celou sériou iných štátov, ako je Katar alebo Saudská Arábia, ktorí financovali ISIS a ktoré možno môžu, možno sa pričinili o to, že tu je ten vzťah medzi mafiami a terorizmom. Čiže tento geopolitický aspekt by v tej správe mal tiež zaznieť. No a potom druhý bod, a to sa obraciam priamo na pani poslankyňu Bindy a hovorím si, je správne hovoriť o vojne s terorizmom. Ja väčšinu svojho života trávim vo Francúzsku a po atentátoch sa úplne bežne hovorí, že žijeme vo vojnovom stave a to nie je dobré. Ten termín nie je dobrý, lebo ako náhle začneme uva- uvažovať vo va- vojenských termínoch, tak sa dostávame do logiky, kde prestáva platiť právo. Je to logika núdzového práva a rozkladu ústav. Vo Francúzsku bola ústava zrevidovaná E, v zmysle núdzového a výnimočného stavu. A ten výnimočný stav sa stále predlžuje a stáva sa z neho niečo permanentné. V Taliansku možno, že Európsky parlament nevie, že v Taliansku tiež čelíme revízii ústavy a tá posilňuje exekutívne právomoci dosť brutálnym spôsobom. Ja by som toto rada prepojila aj s tou ľahkosťou, s akou mafie skrývajú svoju vlastnú ilegalitu a svoju vlastnú nezákonnosť, pretože si myslím, že je jednoduchšie skryť to týmto spôsobom a dosiahnuť konsenzus, keď ústavy a práva so všetkými právomocami, ktoré ústavy vyvažujú, keď toto všetko je oslabené. Tak v takomto prípade potom pre mafii je jednoduchšie ukryť sa a tváriť sa, že sú legálne. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Strenfas. Ďakujem pekne. Ja by som sa takisto chcela poďakovať aj pani Bindy, aj ďalším kolegom z výboru e, v Taliansku, aj kolegyni pani Ferrara, ktorá robí dôležitú prácu. Zaostávame e, v porovnaní s tým, čo tu bolo, keď e, váš výbor ukončil svoju prácu. Čo sa týka zavedenia spoločnej definície organizovanej trestnej činnosti a E, veľkých členov mafiánskych organizácií. Tu je špecifické prepojenie na mafiu. Mafiánske organizácie, tak ako na to pani Bindy upozornila, nemajú vôbec problém pracovať vo viacerých členských štátoch. Tie najlepšie využívajú jednotný trh. robia to tak, že infiltrujú do zákonného hospodárstva a to vyvoláva obrovské škody a skôr sa čudujem tomu, že niektoré štáty vlády si to ani nevšímajú, nechcú vidieť jednoducho to, že mafia infiltruje do eh, hospodárstva a vyvoláva veľké škody. Mafia sa dokáže veľmi dobre E, meniť a prispôsobovať sa na e, globálnu situáciu. Napríklad sú veľké skupiny mafie e, z Talianska, ktoré pôsobia v oblasti stávkovania a spôsobuje to veľké škody. Mali sme správu z DG Home na komisii, to je pod projekt portfólia boja proti organizovanej trestnej činnosti. V tejto správe sa dobre popisuje situácia v viacero členských štátoch. Hovorí sa tam o tom, do čoho mafia investuje peniaze do legálneho hospodárstva. V našom parlamente máme skupinu ktorá sa zameriava na boj proti organizovanej trestnej činnosti a za transparentnosť. Ja spolu predsedám tejto medziskupine, sú tu aj kolegovia a rada by som udržiavala kontakty s vami. Myslím si, že by to mohlo byť užitočné. Potrebujeme lepšiu spoluprácu policajných a justičných zložiek aj s pánom kolegom Gorao hovoríme s národnými orgánmi boja proti mafii a vieme, že tieto orgány majú veľké problémy e, s prácou v európskom rámci, pretože sú tu kultúrne rozdiely a e, v podstate neochota bojovať proti mafii. Musíme počkať na výsledky transpozície smernice o zabavení majetku z nezákonnej trestnej činnosti. Keď sme schvalovali smernicu o zabavení majetku e, z nezákonnej trestnej činnosti, parlament žiadal radu, aby rozšírila zabavenie majetku aj na prípad, prípady, e, kedy e, odporca ešte nebol e, pravoplatne odsudený. Je pravda, že mafia je globálnym javom pôsobí po celom svete. A teda jediný spôsob, ako na nich zautočiť, je, keď budeme pôsobiť my na tej istej úrovni, pretože ak nie, tak budeme vždy iba za nimi dobiehať. Ak má Európska únia niečo znamenať, tak musíme prevziať tie najlepšie postupy, ktoré, chvala Bohu, niektoré členské štáty majú a to by mohla byť súčasťou nášho spoločného dedičstva tohto parlamentu. Ďakujem pekne. Ešte stále mám na zozname pani Gomeš, pána Gorao a pána Jan Russo a pani Bindy potrebuje čas, aby mohla zareagovať, takže ak dovolíte, uzavriem zoznam rečníkov. Dobre? A poprosím vás, aby ste sledovali čas, pretože potrebujeme vyhradiť čas aj na odpovede. Pani Bindy by takisto chcela dať možnosť pani Gravíny. Takže dobre. A teraz vás naozaj poprosím, aby ste sa snažili dodržať časovú lehotu dve minúty. a na nech sa páči. Ďakujem pekne, že ste opäť prišli medzi nás. Vážená pani Bindy, vítam aj poslancov talianského parlamentu. Táto výmena názorov je veľmi dôležitá a užitočná. Moja otázka v podstate súhlasím s tým, čo tu zaznelo a všetkým s tým, že je veľmi dôležité upozorňovať na prepojenie mafie nielen s organizovaným pašovaním a obchodovaním s ľuďmi, drogami, zbraňami, ale aj prepojenie na terorizmus, pretože to by primelo našich ľudí k tomu, aby konečne konali, aby už nehľadali ďalšie výhovorky pre nekonanie a e, to, že nebojujú proti e, organizovanú trestnému zločinu, pretože z tých peňazí sa financuje terorizmus. Áno, deregulácia finančného systému nahráva do rúk mafie a tým páchateľom organizovanej trestnej činnosti, ktorí, ako ste povedali, legalizujú e, príjmy z nezákonnej činnosti. Ešte stále v mnohých štátoch, aj u nás v Portugalsku, máme pranie špinavých peňazí Eh, ako trestný čin, iba keď je to previazané na iný trestný čin. A ak, ak máte, napriek tomu, že máte dôkazy o praní špinavých peňazí, ak to neviete prepojiť na iný konkrétny trestný čin, nemôžete to stíhať. A samozrejme, to súvisí s korupciou, organizovanou trestnou činnosťou všetkých druhov a korupcia tá e, ide až na úroveň politikov a štátnu správu, či miestnú samozprávu nedávno e, v, bol zatknutý v Portugalsku e, predstaviteľ samozprávy za to, že pomáhal mafii legalizovať príjmy. Takže chcem sa opýtať, či takéto aspekty máte vo svojej práci. Ďakujem pekne, pani Korau. Pán Korau. Ďakujem pekne. Pani Bindi, vítam poslancov talianského parlamentu. Pani Ferrara už o mnohých veciach hovorila, keď predstavovala svoju následnú správu vo výbore. Je potrebné si uvedomiť, že sme tu len štyria, ktorí o tom diskutujeme. E, v podstate sú tu väčšinou Taliani, okrem zo pár ďalších. A to je v podstate odpoveď aj to, čo sme videli v Európe, v Európskom parlamente a v národných parlamentoch sa nikto nezaujíma o mafiu ani o boj proti organizova- e, organizovanou trestnou činnosťou. Jednoducho to je skutočnosť a nemôžem to popierať. Mali sme viacero stretnutí, Edištajn spomenula tzv. medziskupinu, aj tam ťažko nájsť e, veľkú časť. Organizujú sa rôzne vypočutia, prizývame odborníkov, nikto neprejavuje záujem. Súhlasím s tým, že systém EÚ neoliberálny systém je dokonalý pre rozvoj mafiánskych organizácií a pomáha im prať špinavé peniaze. Oveľa ľahšie sa im investuje v mnohých európskych e, štátoch. Je to veľmi ľahké. Mnohé štáty nemajú legislatívu e, boja proti praniu špinavých peňazí a čistý kapitál, aj keď je zakrvavený, tým privítajú do svojho hospodárstva pozriem sa na to z iného uhla, e, musíme prepájať otázky mafie s migráciou, s terorizmom, pretože aj na to mafiáni zarábajú. A potom ďalšia vec, o ktorej ste vyhovorili, ohľadom toho, ako je ťažké nájsť deliacu čiaru medzi tým, čo je zákonné a tým, čo je nezákonné. Často uh, zákonné obchodné praktiky sú financované z nezákonných príjmov. E, vy asi viete, ako ťažké je príjmať určité stanoviska. My si musíme povedať, že my máme najvyššiu percepciu korupcie e, po Maďarsku v EU, čiže najvyššiu mieru korupcie, aspoň sme tak vnímaní. A napriek tomu náš systém podstate e, sme sa nikde neposunuli. Musíme pokročiť aj pri definícii e, organizovaného trestného činu. Tu sa hovorí, že mafia neexistuje a podobné veci, že to je len niečo, čo sa nájde iba niekde tam na Sicílii a mm, je to obmedzené. Ďakujem pekne. Skôr ako dám príležitosť e, pani Bindy zareagovať. Chcela by som poprosiť e, talianských poslancov, aby zareagovali. Máme tu troch talianských poslancov a poprosím vás, ak by ste sa zmestili každý do minútky, tak aby pani Bindy mohla zareagovať, pretože máme málo času. Uvítali by sme to. Takže pán Žaruso. Nech sa páči. Jo? Grazie, presidenti. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem eh, poslancom výboru Libe za to, že nás tu privítali. Je nesmierne dôležité mať takúto diskusiu dnes, pretože situácia je naozaj závažná. Eh, nedostatok pozornosti, eh, ktorý, ktorú tento parlament a mnoho poslancov prejavuje, je varovné. A je to zdvihnutý prst. Musíme si pripomenúť, že mafia je nadnárodná a globalizovaná. A e, to bolo ešte predtým, než, než e, sa vôbec dostali tieto výrazy do slovníku sicílska mafia pôsobila z obidvoch strán e, Atlantiku. Už pred druhou svetovou vojnou Drangeta má e, kolónie v Austrálii a takisto zapustila korene v Kanade, kde vykonáva svoje e, praktiky rovnako ako v Kalábrii. Európa si myslí, že všetko je v poriadku, avšak dopustila sa jednej zásadnej chyby, pretože oblasť voľného obchodu, pohybu ľudí a tovarov vytvoril prostredie na rozvoj a na zakoreňovanie sa mafii. Korupcia e, je jedným zo základných pracovných nástrojov mafie. Avšak e, nie je to ten najcharakteristickejší prvok. E, e, je to vlastne iba akýmsi pakľúčom, ktorým sa vstupuje do verejnej správy. A to ide už nad rámec korupcie. Takže okrem toho, že mafia disponuje obrovským kapitólom, sú schopní kontroly verejných e, služieb a vytvárajú si systémy, ktoré sú pre nich výhodné. To znamená, že boj proti mafii je náš imperatív e, e, tak členských štátov, ako aj Európskych, Európskeho parlamentu, všetkých členských štátov. Ďakujem veľmi pekne za čas, ktorý mi bol vyhradený. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Gravíny. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. V prvom rade by som sa chcela oceniť tú pozitívnu e, odpoveď e, voči našim požiadavkám e, z výboru talianského parlamentu pri vypočutí na výbore LIBE. E, takisto aj v stanovisku rozpočtového výboru Európskeho parlamentu pred niekoľkými mesiacmi sa vyjadrila potreba navýšiť zdroje e, na boj proti európskemu organizovanému zločinu. Takže sme na správnej ceste. A zároveň sa pripájam ku kolegom e, a predrečníkom a k tomu, čo povedala naša predsednička pani Bindy, že um, toto je aj záležitosť Európskeho parlamentu, uh, ktorý môže túto tému pohnúť dopredu prostredníctvom podpory implementácie uh, úradu Európskeho uh, prokurátora a ktorý môže ťažiť z výborných skúseností, ktoré máme v Taliansku z národných protimafiánskych opatrení, ktoré obmedzili kompetencie e, e, kriminálnych organizácií. Takže e, pripojme sa k tomu v, ohlas, v, ohlas, v boji proti organizovanému zločinu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Fáva. Pán Fáva bol členom výboru LIBE a teraz e, chápe veľmi dobre, že už nám ostáva iba 5 minút e, tlmočníckého času. Ďakujem veľmi pekne, e, pani predsedajúca. Všetko, čo bolo povedané, bolo povedané veľmi správne a veľmi dobre. Kolegyne Ferrara, rovnako ako aj pani predsednička Bindy, dobre zhrnula to, čo robíme e, v Taliansku a čo by sme mohli e, zdieľať a podeliť sa o skúsenosť. Myslím si, e, že tento parlament má dobrý zámer pretože mafia vytvára antiinštitucionálne, antidemokratické podmienky. Mafia za posledných 20 rokov sa menia, narástli a stávajú sa s e, konsolidovanou a stabilnou súčasťou e, svetových e, ekonomík. A pokiaľ Ehm, naše dobré úmysly ostanú iba vo forme slov, ehm, nikdy nič nedosiahneme. Takže ďakujem veľmi pekne aj to, čo robíte v mene Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne a chcela by som sa poďakovať celému ehm, výboru za prácu, ktorú odviedlo a dúfam, že budeme aj v budúcnosti spolupracovať veľmi úzko. Takže teraz pani Vindy odpovie na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedujúca. Budem veľmi stručná. Chcela by som sa aj v mojom mene e, poďakovať za pozornosť a rovnako ako aj za spoluprácu. E, sme k dispozícii e, pri konkretizácii spôsobov pomoci a vzájomnej výmene informácie, ktoré by ste si mohli učiť aj vy, ako využiť našu spoluprácu. Chcela by som upresniť iba dve veci. V prvom rade, Eh, čo sa týka eh, zločinov pri recyklácii a, a, a mm, to, čo eh, umožňuje mafia, mafiánom a prania špinavých peňazí umožňuje pe- mafiánom vyvážať peniaze do tých krajín, kde pranie špinavých peňazí je menším prečinom. To znamená, že pranie špinavých peňazí e, nechceme e, vytvárať podmienky také, aby sme niekoho e, zvýhodnili pri praní špinavých peňazí, pretože toto je vždy škodou pre všetkých. Druhé upresnenie chcela by som sa tým obrátiť aj na pani Spinelli, nechcela som použiť e, termín vojna. E, pripomína mi to e, možnosť bojovať v Taliansku s terorizmom počas veľmi dramatických rokov bez toho, aby sme museli odoprieť občanom základné práva a slobody, ktoré im vyprávajú z ústavy. Na medzinárodnej úrovni môžeme bojovať e, proti e, e, mafii takým spôsobom, aby sme pritom neoslabovali naše demokracie chcela som týmto spôsobom podčiarknúť dôležitosť E, tohto boja v rámci celej, e, celého európskeho spoločenstva musíme e, stať zjednotení, predovšetkým v boji proti príčinám. A na to, aby sme bojovali s príčinami, musíme sa vyrovnať s chudobou a samozrejme zabrániť tomu, aby sme vnímanie E, týchto e, konfliktov nepretavili do nejakého e, univerzálneho riešenia, ktoré predstavuje akási ozbrojená vojna, musíme bojovať nie len proti zločineckým silám, ale aj proti tým, ktorý využíva zločinecké metódy na to, aby si upevnil moc vo svete. Takže chcela som upresniť, že na to, aby sme bojovali proti mafiám, musíme posilniť princípy, na ktorých stoja naše ústavy a posilniť ich. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne. Ďakujem pani Bindy za tento veľmi eh, eh, dôležitý diskurs a ďakujem aj eh, našim poslancom a našim tlmočníkom, ktorí s nami zotrvali dlhšie. Takže ďakujem.